So like meeting, uh... Takže by sme sa pustili do našej schôdze. Pozvali sme na akési vypočutie rumunského podpredsedu vlády, pána Livium Dragneo. Je zodpovedný za regionálny rozvoj a verejnú správu. A bude s ním aj pán Eugen Orlando Teodorovič je ministrom zodpovedným za fondy EÚ a začali by sme pod predsedom a potom budú otázky, odpovede. Takže nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo. Ďakujem pekne, budem hovoriť po rumúnsky. Stimate doamnă președinte, membri eh, Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne, mi podstou byť tu medzi vami, že a môžem eh, hovoriť o najdôležitejšom cieli rumúnskej vlády. A je to aj jeden z hlavných mandátov teda regionálny regionálna reorganizácia v Rumunsku. Chcem úvodom e, povedať, že Rumunsko sa stavia veľmi pragmaticky k budúcemu finančnému výhľadu. Chceme byť čo najlepšie pripravení k 1. januáru 2014. A naše odhodlanie je vidno aj na tom, že celý tento rok sa snažíme uskutočniť tie najťažšie administratívne reformy u nás v Rumúnsku a chceli by sme to celé ukončiť do konca roka. Ide o to vytvoriť nové správne oblasti tak aby Rumúnsko bolo lepšie pripravené čerpať európske fondy počas nadchádzajúceho finančného rámca, čiže na roky 2014 a 2020. Prečo chceme vytvoriť tieto nové oblasti? Nož e, súčasné e, majú skôr štatistický pôvod a chýba tam e, identita, e, rozhodovacie právomoci, špecifické kompetencie. Mm, ukázalo sa, že e, nie je možné spravovať politiky, projekty, e, rozpočtové prostriedky. Tieto oblasti nie sú schopné zaručiť výkon demokracie miestnym komunitám. E, sú iba dodatočný systém k systému provincií, Eh, je malá spolupráca taktiež a to má negatívny dopad na eh, vyvážený rozvoj celej krajiny. Žiaľ, od eh, kedy vznikli tieto regióny, tak tie rozdiely v rozvoji jednotlivých častí krajiny sa ešte prehlbili. A taktiež táto nerovnováha e, pokračovala a dnes Rumunsko má iba jednu skutočne rozvinutú oblasť. Je to oblasť okolo hlavného mesta Bukurešt a pritom tie ostatné oblasti sú veľmi slabo rozvinuté. Ďalšia vec, prečo by bolo dobre zmeniť tento systém, je, že regionálne agentúry, ktoré sú hlavnými vykonávateľmi Národného operatívneho plánu sú vlastne mimovládnymi organizáciami, nie sú súčasťou vlády a jednoducho e, nemôžu dostatočne splňať úlohu regionálneho rozvoja. Máme 41 provincií v Rumúnsku, čo je, sú skôr malé správne jednotky a nie sú schopné spravovať regionálne projekty. Takže e, súčasný správny systém v Rumúnsku e, a aj systém schvalovania európskych projektov e, spôsobili e, veľa rozdierov, zbytočnej konkurencie namiesto synergii spolupráce. Takže máme veľmi malú súdržnosť. Rumunské provincie, ako som už povedal, sú Mm, dostatočne malé na to, aby poznali potreby miestneho obyvateľstva, ale sú príliš malé na to, aby mohli spravovať naozaj e, skutočné regionálne projekty. Mm, ale e, ústredná vláda chce vytvárať projekty, ale je príliš vzdialená od e, miestneho obyvateľstva. A preto tu e, nastal ten e, veľký rozdiel a potrebujeme akúsi strednú úroveň. Bola by na polceste medzi ústrednou vládou a miestnymi komunitami, musí byť dostatočne blízko miestnemu obyvateľstvu, aby poznala eh, potreby, ale musí byť dosť vysoko, aby mala všeobecný pohľad na rozvoj a mohla vytvárať integrované eh, projekty regionálneho rozvoja. Súčasná mm, byrokratická záťaž je dosť vysoká v súčasnosti a preto potrebujeme aj decentralizáciu eh, s cieľom priblížiť kompetencie k obyvateľom miestnym samozprávam. Treba im dať dostatok právomocí, kompetencií na to, aby mohli úspešne e, spravovať e, tieto nové regióny a taktiež poskytovať kvalitné služby občanom treba mať víziu, ktorá by bola v súlade aj so stratégiou EU 2020. Táto stratégia e, sa opiera o strategické e, programy, ale to sa dá zabezpečiť iba prostredníctvom nových administratívnych jednotiek, ktoré sa práve chystáme vytvoriť, teda tie administratívne regióny. E, ďalšie problémy, o ktorých som už hovoril, ako aj ďalšie možné e, rizika si vyžadujú dobrú analýzu e, situácie v Rumunsku. Je to niečo, čomu sa venuje aj súčasná vláda. Snažíme sa o naozaj komplexnú analýzu. Chceme e, vykonávať dobrú prácu pri vytváraní týchto administratívnych jednotiek. Ide o to podporiť skutočnú politiku súdržnosti. Ja ako podpredseda a minister e, regionálneho rozvoja verejnej správy chcem povedať, že Rumunsko je schopné sa poučiť z minulých chýb a taktiež sme odhodlaní, dostatočne odhodlaní na to, aby to prebehlo účinne, spravodlivo a aby sa to stihlo do konca tohto roka. Snažíme sa totiž to byť čo najpripravenejší k dňu 1. január 2014, odkedy bude možné čerpať e, európske fondy. Decentralizácia, regionalizácia, to nie je cieľ sám o sebe. My to nerobíme len tak. E, skutočným cieľom celého tohto je vytvoriť funkčnú štruktúru, dobre e, nakoncipované štruktúry, vďaka ktorým by, bola Rumúnsko, by bolo Rumúnsko vyváženou e, krajinou, ktorá by mohla zaručiť lepšie životné podmienky pre svojich občanov. Potom, čo sa týka právomoci ktoré vláda chce dať týmto novým budúcim administratívnym re- regiónom. E, bude sem spadať zdravotníctvo, vzdelávanie, správovanie európskych fondov, sociálne zabezpečenie, hospodársky rozvoj infraštruktúry, regionálnej infraštruktúry, regionálny cestovný ruch, územná správa, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, riešenie krízových situácií, kultúrny rozvoj a taktiež šport, aspoň na tej vysokej úrovni. Prečo chceme toto všetko stihnúť do konca tohto roka? No už preto, že sa snažíme dosiahnuť e, vysokú mieru čerpania európskych fondov a súčasný systém e, pracuje tak povediac proti nám. Nechceme prísť o túto príležitosť na jednej strane, totiž to e, ide o náš prvý rok pôsobenia vo vláde, takže to je najlepší čas na hlboké reformy, budú snáď ľahšie prijaté občanmi. A na druhej strane uplatnenie tohto systému ešte v tomto roku, tesne pred eh, tým, ako začne budúci, eh, budúci finančný výhľad, eh, znamená, že sa snažíme prispôsobiť e, výsledku rokovaní o viacročnom finančnom rámci. A vieme, že ak to nestihneme teraz, tak budeme musieť čakať ďalších 7 rokov na dosiahnutie výsledkov. Ťažko sa verí, že európsky úradníci by e, súhlasili s tým, že počas budúceho finančného výhľadu e, by Rumunsko mohlo opäť meniť svoj administratívny systém. Rumunsko taktiež potrebuje administratívne regióny, s cieľom rýchlo e, sa začleniť do európskej siete regiónov. To je podľa mňa nevyhnutné, pretože by sme mali byť e, schopní lepšie spolupracovať na európskych e, projektoch. A regionalizácia spolu s decentralizáciou, to je niečo, na čo eh, u nás eh, samozprávy čakali veľmi dlho. Žiadne samozprávy v Rumunsku nie sú vo veľmi ľahkej situácii, pretože tí, ktorí si ich zvolili, keď sa snažia riešiť svoje problémy, vidia, že ich zvolení zástupcovia nie sú schopní im pomôcť, pretože nemajú dostatočné právomoci ani finančné prostriedky. Takže koncentrácia administratívnej administratívnych právomocí v Bukurešti na úrovni ústrednej vlády, to nie je dobre. Potrebujeme to vyriešiť, e, treba rozdeliť právomoci, kompetencie, preto tá decentralizácia. A to je niečo, čo uvoľní veľa finančných prostriedkov, uvoľní to potenciál, ktorý sa žiaľ doteraz nevyužíval. Potom, čo sa týka diskusie ohľadne harmonogramu vytvárania týchto administratívnych regiónov. My už máme harmonogram minimálne na tú inštitucionálnu debatu a bude sa v tej diskusii pokračovať. Máme expertnú skupinu, sú tam zástupcovia Akadémie vied, národní, zahraniční experti, zástupcovia samozpráv, poslanci, poslankyne a taktiež predstavitelia občianskej spoločnosti. Moje ministerstvo má na starosti činnosť tejto skupiny a oni sa pustili do naozaj hlbokej analýzy a snažia sa zistiť, prečo Rumunsko má tak veľké ťažkosti s čerpaním európskych finančných prostriedkov, prečo e, sa nám nedarí dosahovať ciele z roku 2007, napríklad e, znížiť e, rozdiely v rozvoji medzi jednotlivými oblastiami Rumunska. A potom sú tu aj argumenty za vytvorenie administratívnych regiónov a sú tu aj jednoznačné kritéria, na základe ktorých budú e, vytvorené tieto regióny. Regionalizácia by nemala vychádzať z politických kritérií. Nebudeme sa pozerať ani na etnické kritéria pri vytváraní týchto nových správnych regiónov. E, základné kritéria budú funkčnej povahy. A všetky e, Kritéria by mali byť súčasťou matematického modelu to, čo urobí rumúnska aj európska verejnosť, vlastne bude projekt, ktorý bude vychádzať zo serióznej, komplexnej analýzy. My si uvedomujeme totiž to, že to nerobíme na ďalší rok, dva. Nie je to niečo politické, nie je to strannický projekt, je to celonárodný projekt a je to projekt, ktorý všetkým našim občanom dá príležitosť žiť v lepšej krajine. Taktiež vám chcem povedať, že ostaneme v neustálom kontakte so zástupcami európskych inštitúcií. Ja si totiž to myslím, že je dôležité, aby títo európsky zástupcovia mali správne informácie o našich úmysloch, o našich snahách. Ja som požiadal o pomoc vašich e, kolegov, e, tí, ktorí sú skúsen, majú skúsenosti s regionálnym rozvojom, aj mi pomoc prislúbili. No a záverom by som vám chcela povedať, nasledovné sme odhodlaní dokončiť tento proces ešte v tomto roku, 2013. Pokúsime sa to spraviť v záujme rumunských občanov a Rumunska ako plnohodnotného člena EÚ. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Ja som z Rakúsko-Uhorskej eh, monarchie a my niekedy hovoríme o podpredsedovi ako o premiérovi. Eh, teraz pán Teodorovič taktiež úvodom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, ďakujem za túto príležitosť moc s vami hovoriť o súčasnej implementácie alebo čerpania kohezných fondov Rumunskom. Chcem vám povedať, že čerpanie je pre nás naozaj hlavnou prioritou a preto vzniklo aj ministerstvo, moje ministerstvo v decembri minulého roka. Máme uplatňovať e, priamejšiu koordináciu jednotlivých programov. Musíme mať e, neustále kontakty s jednotlivými úradmi Vytvorili sme týmy pre každý program na našom ministerstve a taktiež spolupracujeme s správcovskými úradmi. Samozrejme to všetko v záujme príjemcov a taktiež chceme konať rýchlo pri nejakých ťažkostiach. A taktiež e, toto ministerstvo má neustále e, udržiavať e, kontakt E, medzi jednotlivými zainteresovanými strávami, aby e, čerpanie bolo čo najrychlejšie v nadchádzajúcom e, kritickom období. Ide o to dosiahnuť zjednodušenie, ale aj posilniť kontrolné a správne systémy. Je tu horizontálny systém koordinácie, ale okrem toho úzko spolupracujem s Ministerstvom verejných financií, ako aj s hlavnými inštitúciami, ktoré majú na starosti verejné obstarávanie a konflikt záujmov. Spolufinancovanie e, boli dotknuté prerušenými platbami a všetkým, čo súvisí s deficitom, ale už boli prijaté opatrenia v súčasnom programovacom období s cieľom zaručiť e, platby pre e, projekty, ktoré sú financované z európskych fondov. Ako viete, Rumunsko má ťažkosti pri verejnom obstarovaní, teda som to tak bolo v posledných dvoch rokoch a kvôli tomu e, boli niektoré projekty pozastavené, teda konkrétne v rokoch 2009 až 2011. Ale kvôli E, snahe odstrániť tieto nedostatky bol dosiahnutý výrazný pokrok. A je tu dohoda s komisiou. A boli prijaté mnohé opatrenia aj legislatívne. Verejné obstarávanie aj regulačný úrad, ako aj e, oddelenie pre overovanie zadávania verejných kontraktov. Vlastne všetci pomáhajú jednotlivým úradom aj dvoru, dvoru auditorov. Majú aj dozornú úlohu, pristupujú, k e, overovaniam v zmysle európskych nariadení. Je tu aj medziinstitucionálna e, spolupráca v prípade overovania postupu verejného obstarávania. Bolo vyvinuté aj veľké úsilie na zlepšenie overovania. Sú tu už viditeľné prvé pozitívne výsledky Napríklad to potvrdil aj dvor auditorov. Všetko sa to týka postupov verejného obstarávania. S cieľom e, riešiť problémy sa venovalo veľké, veľká pozornosť e, konfliktu záujmov. Upravuje sa tu aj definovanie konfliktu záujmov a taktiež sankčným postupom. Boli prijaté konkrétne opatrenia minulý rok a svedčia o angažovanosti našich úradov. Ide o to overovať právny rámec mm, aj na operatívnej úrovni. Je tu solidný ex post overovací mechanizmus. Týka sa to všetkých operatívnych projektov. Ide aj o analýzu rizik týka sa to aj najmenšieho podozrenia konfliktu záujmov. My sme e, boli aj v kontakte s generálnym riaditeľstvom pre regionálny rozvoj, poskytneme im ďalšie informácie. Ide e, o to vyriešiť e, celú túto otázku konfliktu záujmov a taktiež sa snažíme predchádzať e, konfliktu záujmov pri verejnom obstarávaní, ide teda aj o ex ante overovanie ešte pred podpísaním zmluv. E, Rumúnsko po dohode s komisiou sa pozrelo aj na postupy, ktoré boli e, spustené ešte pred oktobrom 2011. Ide o odporúčania komisie a my sme teda súhlasili s tou koreláciou, ktorú komisia navrhla. My sme Európskej komisii vo februári poskytli informácie o všetkých ostávajúcich e, opatreniach, ktoré boli súčasťou ich listov, ktoré mohli dospieť až k predbežnému pozastaveniu projektov. Ja verím, že komisia e, pozitívne zhodnotí náš pokrok a ja som eh, ochotný poskytnúť akékoľvek ďalšie potrebné informácie. A taktiež je tu budúci finančný výhľad a pôjde o to mať eh, diferencované odvetové stratégie. Je tu partnerská dohoda. Tomu predchádzalo viacero pracovných skupín na úrovni rôznych ministerstiev. Teraz sa doťahujú posledné detaily, identifikujú sa priority v súlade so strategickým dokumentom komisie, ale taktiež sa hovorí o rozvojových potrebách Rumúnska. E, široké partnerstvo vzniklo e, vo svetle tejto partnerskej dohody už v auguste minulého roka a aj 12 e, poradných výborov a odvetvových pracovných skupín. Ide o to, aby boli zapojení jednotliví aktéry čo najúžšie. Taktiež je tu transparentný výbor, výber členov týchto výborov a e, veríme, že budú splnené všetky požiadavky Európskeho parlamentu. Inštitučná zodpovednosť e, za splnenie ex ante podmienečnosti boli splnené, ale ešte budeme, teda v januári a februári sa ešte venovalo e, úsilie finalizácii. Operatívne to bude po prediskutovaní všetkých ex ante podmienok zapojí to aj ministerskú úroveň a má to e, zaručiť aj e, vhodné privlastnenie si týchto projektov. Takže ja som sa vám e, snažil opísať e, situáciu v Rumunsku na rôznych úrovniach a som k dispozícii, ak by ste mali nejaké otázky. You, minister, like to... Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Teraz naštartujeme diskusiu. Petro Luhan je prvý. Áno, ďakujem pani predsedajúci. Dnes mám narodeniny. Takže budem veľmi priateľský voči našim hosťom. Vážení ministri, teším sa, že ste prišli k nám do parlamentu a my sme my považujeme vašu prítomnosť za veľmi potrebnú a a nutnú práve pre spoluprácu medzi Európskou úniou a, a, a medzi rumunskou vládou bez hľadu na to, ktorým, bez hľadu na to, ktorej strane kto prislúcha. Ja si myslím, že by sme mali prekonať všetky ťažkosti a problémy, e, ktoré boli na programe, na politickom programe v Rumunsku. Existujú uh, Existuje celý rád e, problémov, ktorý existuje, e, e, ktoré je v súvislosti pardon, teda, s existujúcim finančným rámcom a s tým budúcim finančným rámcom, a o ktorých sa je potrebné diskutovať. Ja mám tri otázky. Ja by som rád položil viac otázok, ale položím tri veľmi konkrétne otázky. Moja prvá otázka sa týka toho pravidla N plus 3. To je rozhodnutie rady zo 7. a 8. februára a rada chce, aby bolo pre Rumunsko a Slovensko vypracovaná výnimka. To znamená, že 4,5 respektíve 7 miliard eur e, sú v hre. E, dôvody sú známe na európskej a národnej úrovni. Dnes do podňa sme e, hovorili a diskutovali s komisárom Hánom. Ja som položil tú istú otázku a e, pýtal som sa komisára, čo si myslí komisia, ako chce postupovať e, pri týchto dvoch krajinách, ktorí by, ktorí by chceli mať výnimku. Zdá sa, že v komisii nevládne súlad, alebo, ako je pán komisár povedal, on je v podstate ten jediný, ktorý podporuje e, požiadavky týchto krajín. Všetci ostatní komisári sú proti. A moja otázka, čo môžeme urobiť a čo môžeme urobiť, môžete urobiť vy ako vláda, aby ste aby ste e, podporili to pravidlo Rumunsko chce miesto N plus 2 mať N plus 3 Ďalšia otázka je technická otázka. Keď ste boli zvolení do vlády, mal Rumunsko stupeň absorpcie 7 podiel, však bol 70 Vy ste za posledné roky mohli zvýšiť e, absorpciu absorpčné číslo len o 3,4%. Takže keď si zoberieme počet uzavretých zmluv, to je 78%, a ten stupeň absorbovania terajšia vláda hovorí, že zlepšila ten stupeň čerpania pre e, svoju krajinu. A teraz vzťahy EVF, komisia a vláda. Existuje celý rád dohôd, ktoré hovoria o tom, že spolufinancovanie by sa malo pri regionálnych fondoch zvýšiť na 95% a pri ostatných na 100%. My tu vôbec nehovoríme o nejakých nových úverových zmluvách. My chceme len vedieť, či trešia vláda je ochotná E, vstúpiť do tých nových dohôd medzi EVF a komisiou. Ďakujem, Konstance Krell. Sriečná vďaka. No už to, boli, to bolo toľko otázka. Ja teraz vôbec neviem, či tam vôbec nájdem nejakú medzeru pre seba, aby som sa do toho mohla vložiť. E, ja som sa veľmi tešila, aký ambiciózny program má vaša vláda pred sebou nová, nová administratíva, novú administratívnu úroveň chcete vytvoriť. Ja mám dve otázky práve k tomuto. Za prvé, vy musíte popri uh, ukončenia, uh, popri ukončení tej terajšej periódy pripraviť novú a paralelne chcete ešte zmeniť kompletne celú administratívnu štruktúru. Ako si to predstavujete? Ako chcete uh, operat projekty, e, realizovať s regiónmi operatívne programy v zmysle tých predstav, ktoré sa vyjednali už v trilógu, e, keď je to dosť ambiciózne partnerstvo. E, ten princíp je dosť náročný, na ktorom sa majú spracovávať tie operačné programy. To je jedna vec. A druhá vec, vy fakticky potrebujete novú, alebo, pardon, vy fakticky vytvárate novú štruktúru, ak som to správne pochopila. A tie opera, ktoré mali operačné programy manažovať a správovať. Čo znamená tiež, že je to decentralizácia. Znamená to ale tiež, že ce, potrebujete celý rad ľudí, ktorí budú disponovať príslušným administratívnymi schopnosťami. Ako chcete zvládnuť túto e, kapacitne to doplnenie administratívnej štruktúry? No a samozrejme e, to, čo tiež komisia chce poskytnúť ako finančnú podporu, postačí to na to, aby sa tá nová podporná perióda e, začala dobre i would like to ask Cornelia. Ja by som vyzvala teraz Corneliu Ernst. Bude posledná rečničkou a potom poprosíme, aby eh, zodpovedali ministri otázky. Mm, áno, ehm, podľa toho, čo ste nám povedali, môžeme skutočne vidieť, že Rumunsko sa nachádza v takom prelomovom období, s tým sú spojené, s tým je spojené množstvo administratívnej činnosti, my takéto niečo poznáme. Vo východnom Nemecku sme to tiež museli zrealizovať za veľmi krátky čas a vieme, aké problémy to so sebou prináša. A moja prvá otázka, e, ktorú chcem položiť, je e, v, pri tejto zmene v e, administratívnej oblasti. Toto by mať veľké dopady na regionálnu politiku. Akú podporu potrebujete, akú podporu dostanete vôbec zo strany EÚ, potrebujete vôbec podporu, možno, že aj od krajín, maj, ktoré majú obdobnú štruktúru ako vy. To by bolo možno veľmi dôležité. A druhý bod, vy ste hovorili o celom rade e, ťažkosti, v súvislosti so spolufinancovaním a hovorilo sa už o spolufinancovaní v tých budúcich programoch. Myslíte si, že tie problémy sa v tej budúcej perióde programovacej budú môcť vyriešiť? Ehm, dostanete, dost, zvládnete to spolufinancovanie, ako, ak, akú stratégiu to máte. A tretia vec, robila sa veľké diskusie o tom viacročnom finančnom, finančnom rámci a o tom, že parlament bol proti niektorým aspektom a ja chcem vedieť, ako vy vidíte ten viacročný finančný rámec um, akú názor, aký máte názor takisto na dohody, ktoré sa momentálne robia medzi Radou, Komisiou a parlamentom. Ďakujem. Nech sa páči, chcete odpovedať? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să uh, încerc să răspund la cea mai mare parte. Alo. Ja sa pokúsim odpovedať na všetky, odpovedať pardon, na všetky tieto otázky. Niektoré z nich Eh, bude musieť zodpovedať pán minister Teodorovičí. Áno, čo sa týka tej periódy N plus 2. Vláda a rumunský predseda tu musia spolupracovať eh, tak, aby sa to, čo sa slúbilo, tak voči eh, slúbilo Rumunsku, ako aj Slovensku, aby sa tie sľuby zo strany rady dodržali. My chceme, dosiahnuť, docieliť, aby sa odborníci z Európskej komisie e, postarali o to, aby sa našli technické prostriedky a cesty, ako e, tento sľub dodržať a uskutočniť. My si nemyslíme, že zmena nariadenia bude v budúcnosti možná zmena tých pravidel, pretože toto rozhodnutie sa urobilo na politickej úrovni a my ehm, naďalej sa snažíme ehm, toto, toto e, zladiť. E, neho bude mať termín s komisárom Hánom, budeme o tom hovoriť a my ho budeme takisto, e, my ho takisto požiadame, aby nám pomohol nájsť možno aj lepšiu cestu, ako to zrealizovať. No ale Rumunsko musí tak či tak um, aplikovať uh, do praxe všetky tie opatrenia, o ktorých sme hovorili, tak aby sa uh, tá, ten stupeň absorpcie, ten stupeň čerpania uh, z európskych prostriedkov navýšil. Samozrejme, my tu máme takisto nové, nejaké nové dohody medzi um, Svetovou bankou a aj Rumunskou. My chceme tie aktéry dohody s inštitúciami podpísať, nie preto, že by sme potrebovali viac peňazí, ale aj preto, lebo tie rokovania boli zrealizované v januári a boli to prehlásenia a rumúnska vláda takisto poskytla určité záruky a určité sluby, ktoré sú pre Rumunsko veľmi dôležité. Samozrejme, my vieme, že Európska únia a ide chcú reagovať a pre nás sú tie výsledky mimoriadne dôležité. Ale IVF e bude zasadať e, v júni a my dúfame, že dovtedy sa to bude môcť podpísať. Myslím si, že máme veľmi dobrú spoluprácu s týmito finančnými inštitútmi. Je dôležité, aby sme si toto udržali tak, aby sme mali dobrý e, dobré meno, dobrý ranking a aby sme mali aj lepšie podmienky na to, aby sme mohli um, požiadať kredity na medzinárodných e, trhoch za lepších podmienok. Pre nás <clears throat> sú ich dodržanie týchto podmienok e, mimoriadne dôležité. Čo sa týka otázky pani Krell, musím povedať, že počty administratívnych pracovníkov, ktoré sú potrební alebo budú potrební pre tú ďalšiu administratívnu uh, úroveň, tak aby sme mohli um, hospodárne využívať európske prostriedky. Ten počet nie je taký veľký. My máme množstvo odborníkov, ktorí pracujú v rozvojových agentúrach a momentálne um, títo vystupujú ako sprostredkovateľia. Pri tých, v rámci tých regionálnych rozvojových programov. My máme teda týchto odborníkov, my sme si už vytvorili určité e, štruktúry. Samozrejme sme, nie, sme nejednali bez hlavo, keď sme sa rozhodli zaviesť túto ďalšiu administratívnu úroveň. My sme jednoducho chceli mať úroveň, ktorá zodpovie aj za dobre vypracovanie operačných programov. Čo sa týka tej vlastnej architektúry takýchto programov, myslím si, že naša vláda je krátko uh, pred uh, ukončením, pred záverečným schválením toho návrhu. Myslíme si, že regióny budú mať kompetencie, budú mať správne kompetencie, administratívne kompetencie, čo znamená, že tento návrh sa predloží Európskej komisie a my dúfame, že komisia s tým bude súhlasiť a potom Vieme, že 2013, 2014 e, tieto štruktúry ešte dobudujeme, ešte ich doplneme. E, tie nové štruktúry budú najskôr musieť vytvoriť isté kapacity tak, aby mohli skutočne vystupovať ako administratívny orgán. Momentálne sa nachádzame v takom prechodovom období a musíme dbať o to, aby e, sa čerp čerpanie európskych prostriedkov, aby sa absor- stupeň absorpcie nehrozil. My stále hovoríme o inštitúciách, ktorý, e, ktoré zamestnávajú vysoko kvalifikovaných ľudí. Okrem toho, e, o, tie jednotlivé regionálne alebo operatívne agentúry, ktoré sú koordinované mojim, koordinované, pardon, mojim ministerstvom, e, zabezpečujú, aby sa tie zmluvy na 100% zrealizovali. Takže v týchto regionálnych agentúrach štruktúrach sme umiestnili veľmi schopných ľudí. Čo sa týka tých neskorších administratívnych regionálnych agentúr, eh, ktoré budú mať na starosti partnerské eh, zmluvy, tak eh, musíme sa postarať o, to, aby všetky subjekty regionálne či lokálnej, regionálnej alebo lokálnej správy sa na tom podielali. Takže musia mať partnerov, civil, občianske spoločnosti, všetky zastúpenia, združení budú involvovať involvované do tohto procesu, alebo budú teda priamžom e, informované o najnovšom stave veci. Takže e, všetky rozhodnutia, ktoré sme urobili, e, chceme zrealizovať do toho roku 2014 tak, aby sme absorbovali, aby sme vyčerpali tie európske prostriedky, ktoré sú nám k dispozícii. Teraz k otázke pani Ernst. Reštrukturalizácia E, štátnej správy je skutočne veľmi ťažkým, komplikovaným procesom a k tomu potrebujeme e, podporu. Ja sa teším, že máme mnoho kontaktov a diskusí aj z iných členských štátov, ktorí e, boli takí milí a prehlásili, že nás podporia. Ja samozrejme dúfam, že po 15. apríle môžeme začať s e, organizáciou workshopov a seminárov, ku ktorým budú prizvaní aj odborníci z iných krajín. Ja teraz myslím na e, expertov, ktoré majú s tým veľké skúsenosti. Rakúsko napríklad, Francúzsko, Taliansko a podobne. My potrebujeme tento tieto odborné znalosti takýchto expertov, pretože celý ten správny proces je veľmi komplikovaný a my e, sme mali stále pred očami riziko, že môžu e, vystať ďalšie problémy. Takže nepokúsime sa e, vymyslieť koleso na novo, ale <clears throat> sa bude, pokúsime sa jednoducho využiť skúsenosti iných členských štátov. Čo sa týka spolufinancovania Chceme e, tu zaviesť mechanizmus, e, ktorý by e, zrealizoval také, takú refundáciu. To znamená, že nechceme to urobiť tak, aby si to účastníci toho projektu museli prefinancovať sami a potom budú musieť dať návrhy na refinancovanie. Nie, my samozrejme budú musieť byť napísané projekty, ale chceme, aby boli, aby mali lokálne administratívne e, jednotky už prostriedky, aby tu nebolo potrebné také prechodné premostovacie obdobie, kým dostanú e, tí účastníci financie. Pretože ten hlavný dôvod, prečo lokálne e, celky neboli v stave e, zrealizovať spolufinancovanie, to bolo preto, že museli najskôr e, tie prostriedky poskytnúť a potom museli požiadať o refinancovanie. Naši kolegovia mm, takisto, takisto preverovali možnosť podielať na tomto bankové systéme a myslím si, že s tými informáciami už sú dosť ďaleko. Takže pokiaľ by mali byť tieto dohody včas um, uzavreté, tak to zníži tlak na tie lokálne uh, správne jednotky. A uh, v rámci, tejto, uh, v rámci tejto správnej reformy sa snažíme takisto vytvoriť alebo vypracovať model financovania aj takýchto lokálnych projektov a našim cieľom samozrejme je, aby sa e, finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, využívali lepšie, aby sa tieto prostriedky nevyužívali na doplnenie, na doplnenie alebo vytváranie lokálnych rozpočtov. Takže ide vlastne o to, aby e, tie prostriedky, ktoré sa nevyužili zmysluplne e, v minulosti, tak tie pôjdu tiež do spolufinancovania. Eh, ja si myslím, že je to veľmi pozitívna na vysvetlenie. Eh, dobre, my eh, sme samozrejme za ideou flexibility, a, ktorá by mohla priniesť úspech trilógu a ktorú by sme mohli za, v dohľadnej dobe potom odsúhlasiť k môj kolegu. Odozám teraz slovo môjmu kolegovi. Cieku colegii din Comisia Europeană pentru a identifica în comun acel uh, mechanismus. Mali sme diskusie s Európskou komisiou a pokusili sme sa identifikovať mechanizmus, ktorý by nám umožnil aplikovať M plus 3 mechanizmus na Rumunsko a Slovensko. Snažíme sa, aby koncom tohto roku sme eh, 6,5 eh, eh, miliard eh, tých faktúr splnili. A mm, aby sme to mali splnené, zároveň sa snažíme platiť toľko platieb, aby sme zabránili automatizovanému odstrihnutiu od platieb. Zároveň sa s Európskou komisiou snažíme nájsť možnosti, ako uplatňovať mechanizmus N plus 3 pokiaľ ide o tých 78,8 v minulom roku, myslím si, že prístup by mal byť pragmatickejší v tom zmysle, že by sme sa mali zamyslieť nad zmluvami o verejných zákazkách, nie nad zmluvami o financovaní, pretože podľa mňa práve to dáva istotu, že platobná prognóza je relevantná a približuje sa skutočnosti. Máme 68 e, zmluv o financovaní podpísaných s konečným príjemcom, ale dôležitá je verejná zákazka ako taká. Môžete si urobiť predstavu o tom, aké budú platby. Od začiatku roka došlo k nárastu asi o 3 a To znamená, že môžeme dúfať, že do konca tohto roku naplníme ciele. Ak budeme trvať na dôležitých prvkoch, ako je zjednodušenie, transparentnosť a podobne v celom procese správy európskych e, fondov. Nulová tolerantnosť voči stretu záujmov, korupcii a podobne. Drastické opatrenia, ak teda niečo také nastane. A samozrejme zmena mentality v tom zmysle, že e, každá časť systému by sa mala snažiť e, vziať na seba zodpovednosť. Každý prvok tohto systému by mal nezodpovednosť za prijaté rozhodnutia, pretože veľmi často žiadne rozhodnutie je horšie než rozhodnutie zlé. Pokiaľ ide o, o postup odovzdávania právomoci, mm, Nebude to nevyhnutne znamenať, že budeme musieť zvýšiť počet ľudí, ktorí v systéme pôsobia. Ako spomínal podpredseda vlády, budeme musieť nájsť rovnováhu medzi počtom osôb, ktoré pracujú v týchto nových subjektoch a efektivitou týchto nových subjektov. A budeme sa tiež musieť venovať školeniu a príprave týchto pracovníkov podľa európskych princípov. Myslím si, že podpora, ktorú nám poskytuje Európska komisia a dúfame, že aj naďalej nás bude podporovať, zohrala veľkú úlohu možno povedať, že Európska komisia nás podporila vždy, keď to bolo potrebné a dúfame, že tomu tak bude aj do budúcna. Z tohto aspektu môžem konštatovať, že sme v pravidelnom kontakte, vymieňame si informácie a na záver by som sa ešte rád vyjadril k spolufinancovaniu. Som presvedčený o tom, že je potrebné skrátiť e, dobu od fakturácie po preplatenie faktúry. Ide o to, kedy žiadame platbu od Európskej komisie. Tam je dôležitý rozpočtový aspekt. Ďalšia vec je dôležitá preto, že do ďalších programovacích období by sme mali zaradiť programy financovania eh, na základe revolvingových eh, alebo iných finančných programov ktoré súkromným príjemcom ako aj verejným orgánom poskytnú potrebu, ktorá je, e, poskytnú podporu, ktorá je potrebná, pokiaľ ide o pripravenosť realizácie, ale tiež pokiaľ ide o ich finančné potreby. Takže už by nemali na svojich pleciach niesť e, túto finančnú záťaž. Je to integrovaný prístup a chcem tiež e, povedať, že ako som už eh, povedal, ako bolo povedané vo, výrobe, vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, pošleme národné plány parlamentu aj komisie a tam budú všetky opatrenia, ktoré naša vláda predpokladá na rok 2013. Na jednej strane preto, aby sme dohnali čas a aby sme zvýšili absorčnú kapacitu a na strane druhej to budú opatrenia, ktoré nás pripravia na ďalší viacročný e, finančný rámec. 5 Montero. Ďakujem, pani predsednička. Len pre úplnosť, pán komisár sa k tomu už vyjadril dnes. Konštatoval, že je veľmi nepravdepodobné, že budú výnimky akceptované, ale e, bol otvorený pre alternatívne riešenia, ktoré navrhuje rumunská e, vláda, pokiaľ ide o tie čiastky, ktoré by Rumunsko bolo schopné absorbovať v poslednom roku. To je to alternatívne riešenie, ktoré sa navrhuje. Takže najprv všetko najlepšie k narodení nám, pán Lohan. Želám vám veľa úspechov v pôsobení poslancu Európskeho parlamentu. Dúfame, že komisia nájde technické riešenia, legislatívne riešenia, aby dokázala implementovať prísľuby v rámci N plus 3. Pracujeme na alternatívnych riešeniach a tieto riešenia budeme prezentovať komisii. Len aby sme jasne e, chápali závery rady rovnakým spôsobom. Závery rady sú veľmi jasné pre e, aktuálne obdobie e, N plus 3 pre každého. Slovensko a Rumunsko sú spomínané v kontexte kontekste súčasného obdobia komisia bola dotázaná e, radou, aby sa podrobne pozrela na situáciu, ak by sa urobili e, škrty pre Slovensko a e, Rumunsko na roky 2013, vrátanie zmeny eh, súčasných eh, predpisov, takže je to eh, naozaj snaha komisie, aby sa pozerala na všetky možné cesty, ako je možné zabrániť strate e, fondov v Slovensku a v Rumunsku. Takže e, takto to e, rada konštatovala, čo urobí komisia, to je už iná vec. Máme tu piatich rečníkov, ktorí sa hlásia o slovo. Máme 10 minút, tak pôjdete nad rámec jednej minúty. Asi bude komplikované dopracovať sa k odpovedi od našich hostí. Tam slovo najprv Nikosovi a potom Viktorovi vo Bštinárovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pochopil som, že sú to pokusy o veľké reformy reformy celej administratívnej štruktúry štátu. Zároveň sa však musíte pripraviť na nadchádzajúce eh, obdobie eh, príjmania finančných prostriedkov. Avšak e, tieto procesy menia celú finančnú kultúru e, kompetentných, v kompetentných orgánoch u ľudí, e, ktorí žijú vo vašej krajine. Títo musia potom sa s týmito zmenami aj vysporiada. Takže myslíte si, že by mala byť predložená štúdia s určitými výsledkami, aby ste vedeli, akým smerom sa máte uberať, pretože v Grécku sme mali podrobná, podobné skúsenosti, e, mm, ale tá praktická realizácia, na tomto e, všetko pokrivkávalo. V roku 2010 sme uskutočnili administratívne reformy, ale regionálne orgány neprevzali ešte v plnej miere e, kompetencie a zodpovednosť a všetko je veľmi komplikované, takže nepochopil som úplne, ako ste to mysleli keď eh, dostanú faktúry príjemcovia predložené, dostanú až vtedy peniaze, čiže treba tam nejako zakomponovať aj banky, ak s tým samozrejme vôbec tieto budú súhlasiť. A eh, vyvstáva aj otázka, v akej výške budú úrokové sadzby a tak ďalej. Budú to národné prostriedky alebo to budú prostriedky aj z bankového systému a keď bude zúčastnený aj bankový systém, ako je možné postarať sa o to, o to aby príjemcovia boli skutočne vyplatení tak rýchlo, ako je to potrebné. Ďakujem pekne, Danuta. A teraz e, k e, e, Rumuns, teraz budem hovoriť po rumunsky. Som veľmi šťastný a to z dvoch dôvodov. Máme tu dvoch, nielen jedného, ale rovno dvoch našich ministrov v našom výbore a ja mám veľkú radosť, že e, slova, ktoré sa zdajú byť zakázané v Bukurešti ako regionálny rozvoj, rozvoj a podobne, sa stávajú bežnými vo vládnych orgánoch v mojej krajine. A to je v záujme Európy aj v záujme našej krajiny. Chcel by som sa poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii. Mám dve otázky. Viem, že Európska komisia upozornila rumunskú vládu, že môže dôjsť prípadne k pozastaveniu vyplácania prostriedkov vzhľadom na korupciu a na veľké riziko podvodov. Čo robí súčasná vláda z inštitucionálneho hľadiska, aby e, do čo možno najväčšej miery znížila výskyt podvodov? A po druhé, ako môže Európsky parlament podporiť snahy tohto členského štátu Rumunska? zaviesť v roku 2013 administratívnu reformu. Ďakujem, kolegyňa Belder. Mám veľmi krátku otázku a síce e, zaujímalo by ma, e, čo si myslíte o makroekonomickej podmienenosti a ako e, je to v súlade, do akej miery s vašimi plánmi. Ďakujem, Josip Matula. Má ako nasledujúci slovo. Ďakujem pekne. Rád by som privítal dvoch vážených eh, rumunských hostí. Spolupracoval som s nimi eh, v rokoch 2004 až 2008 ako eh, predseda obecnej rady. A to tak z oboma. Eh, takže máme veľa spoločného. A ak chceme všetci zlepšiť absorpciu európskych fondov v Rumunsku a chceli by sme prispieť k celkovému ekonomickému rozvoju Rumunska, mm, k tomu teda by som eh, mal tri pripomienky. Keď hovoríme o regionalizácii, eh, radi by sme eh, vám pán podpredseda vlády zablahoželali. Áno, je to obrovská zodpovednosť, ale je potrebné urobiť to tento rok, je to potrebné urobiť to veľmi rýchlo, mm, najmä z tých aspektov, ktoré spomínala pani Konstanca eh, Krell. Pripravujeme teraz dokumenty týkajúce sa dohôd o partnerstvách a operačných programov. A to by sme už boli bývalí radi urobili pred rokom, v roku 2012, ale v poriadku, aj teraz je to v poriadku. E, vzhľadom k vašim skúsenostiam, pán podpredseda vlády, pokiaľ ide o veľmi dlhodobú budúcnosť Rumunska, musíme nájsť to najlepšie možné riešenie, aby nedošlo k prelinaniu sa právomoci, pretože sa budeme nachádzať v situácii, kedy budeme mať regióny, ministerstva, obovody, orgány miestnej samozprávy na úrovni jednotlivých obcí. V Rumunsku sú obvody, ktoré majú necelých 300 tisíc obyvateľov. A veľmi často sa stáva, že sa právomoci prelínajú a toto bude potrebné zohľadniť. Každopádne, keď hovoríme o regiónoch, je potrebné využiť to, čo funguje. Regionálne agentúry už určitú dobu fungujú a možno bude potrebné tento efekt multiplikovať, pretože je rozdiel medzi uzavretím zmluvy a medzi absorpciou európskych prostriedkov. Musíme nájsť riešenia v veciach týkajúcich sa právomoci na úrovni miestnej samozprávy, tam, kde dochádza k implementácii, pretože tam máme problémy, tam nemáme odborníkov a keď ich máme, tak si ich nedokážeme utržať, pretože ich eh, neplatíme dobre. Každý tým, ktorý sa zaoberá európskymi prostriedkami, má obrovskú zodpovednosť, takže musíme veľmi rýchlo nájsť riešenie, pretože v opačnom prípade situáciu nevyriešime a dúfam, pán minister, že vám sa to podarí. Chcem vám zagratulovať k vašej prezentácii. Je zrejme že e, sa zaoberáte už veľa rokov správou európskych prostriedkov a možno, že spoločne s pánom vicepremiérom dokážete uskutočniť celý rad konkrétnych krokov vo fáze implementácie. To sú tie nové e, štádia, tie nové kroky, opatrenia na zvýšenie absorčnej kapacity. A to nie len teraz, ale aj e, pre ďalší viacročný finančný rámec nechcem, aby e, Rumunsko ešte raz e, utiekol začiatok, ako sa to už e, stalo. Musíme zvážiť dohodu o partnerstve. Komisár Hahn spomínal, že ju chce. Musíme zvážiť spoločný strategický rámec. Otestovali sme si niekoľko regiónov na úrovni našich obvodov a k veľkým zmenám nedošlo. Vaša prítomnosť, vážený pán podpredseda vlády, ukazuje, že je tu nový eh, prístup, pokiaľ ide o vzťahy s Európskym parlamentom a s naším e, výborom a taktiež aj nový e, prístup e, v postupe informovania našich kolegov v ostatných 26 krajinách. Sľadom na tento realistický prístup, ktorý máte v rámci reorganizácie administratívnej správy v Rumunsku, budete mať teda možnosť návštevy nášho výboru naďalej, aby nedošlo k zlej interpretácii toho, čo sa deje v Rumunsku. Potrebujeme transparentný prístup, potrebujeme posilniť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a rumunskou vládou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim odpovedať čo najstručnejšie. Čo sa týka reštrukturizácie verejnej správy, už je to veľmi zložitý mm, proces. Možno, že som to neuviedol dostatočne jasne v úvode. My to nerobíme iba povrchne. Už to trvá niekoľko rokov. Zástupcovia verejnej správy a inštitúcie uskutočnili viacero štúdií o tomto pre rozdelenie právomoci. Tie štúdie boli potom predmetom hĺbkovej analýzy, aby sme vedeli, na čo sa máme presne zamerať, ako má vyzerať budúca architektúra administratívnych regiónov. A čo sa týka tej druhej otázky, ak v Rumunsku niekto bol alebo chce byť príjimateľom európskych prostriedkov, tak potom najprv musí zaplatiť a potom čaká na preplatenie. My teda chceme, aby peniaze od EÚ prichádzali rýchlejšie po vystavení faktúry. A odpoviem pánovi Boštinárovi. Ťažkosti, s ktorými sa potýka Rumunsko, e, vyplývajú z viacerých veľkých chýb. No a my sme už prijali opatrenia, ešte príjmeme ďalšie. Je tu napríklad vytvorenie integrovaného informatického systému, ktorý by mal zabrániť možným konfliktom záujmu. Takže bude vydané e, varovanie v prípade pochybnosti o bezúhonnosti. Naše rozhodnutie je teda veľmi jasné. Chceme vytvoriť systém, ktorý by pomohol samozprávam vyhnúť sa konfliktu záujmov. Spolupracujeme na tom s Národnou e, agentúrou pre bezúhonnosť Mm, malo by to platiť pri všetkých postupoch verejného obstarávania a ide o to vyhnúť sa čo najviac e, konfliktom záujmov alebo aj potrebám robiť nejaké finančné opravné opatrenia. Áno, je to zložité vyjednávanie aj s komisiou, pretože ide o to zjednodušiť postupy. Máme mnohé inštitúcie, ktoré môžu vykonávať isté právomoci, ale málo ktoré za to nesú zodpovednosť a to sa musí zmeniť. E, v otázkach zodpovednosti musí byť jasno. A tu nám EÚ môže naozaj veľmi pomôcť aj pri tej e, regionálnej reorganizácii. A akýkoľvek poslanec, poslankyňa so skúsenosťou s decentralizáciou e, nám samozrejme môže pomôcť, pretože ten postup je mimoriadne dôležitý pre Rumunsko. A potom, čo sa týka makroekonomickej podmienečnosti, my si uvedomujeme, aké je stanovisko Európskeho parlamentu. E, táto podmienečnosť sa nás bezprodnesne dotýka, pretože pre krajiny, e, ako je Rumúnsko, to predstavuje dvojaké riziko. Pán Matula, ja viem, že vy máte dosť e, zdlhavé skúsenosti z oblasti verejnej správy. My teda e, dokončíme regionalizáciu ešte v tomto roku. No a čo sa týka duplicity, e, máme medzirezortný výbor, ktorý sa zaoberá otázkou decentralizácie a pokúsime sa rozhodnúť e, o rozdelení právomoci, chceme zdieľané e, právomoci, pretože keď e, niekto má niečo na starosti, to ako keby to na starosti nemal. Nikto musí v tom byť jasno. Ja by som potom chcel ešte povedať, že chceme, aby ste mali všetky informácie o našich opatreniach, aj keď možno, že dnes na všetko čas nebol, ale ešte raz sa chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali a že sme mali možnosť vysvetliť e, to, čo robíme alebo to, čo sa snažíme pretože ten decentralizačný proces v Rumúnsku je veľmi dôležitý. Takže ďakujem aj za vaše otázky. To svedčí o tom, že venujete pozornosť aj tomu, čo sa deje v našej krajine. Aj v mene mňa a všetkých kolegov sa vám chcem poďakovať za to, že ste prijali pozvanie, že ste nám povedali o vašich plánoch a riešeniach problémov. Záleží vám na reformách a chcete využiť potenciál európskej regionálnej politiky. Takže túto vašu angažovanosť si veľmi ceníme, želáme veľa úspechov a chceme vám povedať, že kedykoľvek by ste sa s nami chceli stretnúť, tak, e, tak neváhajte spraviť. Aj keď e, sme pochopili, že to hlavné vás ešte len čaká, takže držíme palce. A dúfame, že sa vám podarí dosiahnuť to, čo ste si stanovili na tento rok. Takže kolegovia, budeme pokračovať. Ako viete, máme teraz na programe bod 14. Ale ešte predtým by som vám chcela povedať o včerajšom rozhodnutí. Koordinátori o tom rozhodli počas zasadnutia koordinátorov e, rozdelenie stanovísk a správ z vlastných iniciatív, akčný plán pre zdravie, to je, dostalo EDF, potom e, správa z vlastnej iniciatívy, tu sa držíme predchádzajúceho rozhodnutia ešte vo februári. Rozhodlo sa, že Aldea GUE navrhnú mm, revidovanú správu z vlastnej iniciatívy na zasadnutie koordinátorov v apríli alebo v máji. A koordinátori taktiež rozhodli, že nová správa z vlastnej iniciatívy bude vyžiadaná okamžite potom, ako pán Vlasák e, predloží svoju správu o regionálnej štátnej pomoci. To by malo byť schválené v máji. A taktiež sme odporučili všetkým koordinátorom, aby hovorili so spravodajcami, ktorí vypracovávajú v súčasnosti správy z vlastnej iniciatívy, aby pridali a aby sa uvoľnil, uvoľnilo aspoň miest, jedno miesto do konca júna možnosť totižto schváliť nový návrh správy z vlastnej iniciatívy. No najneskôr to bude možné júni, konkrétne 20. júna. A taktiež sme sa dohodli na tom, že sa obratíme na konferenciu predsedov so žiadosťou regi- výboru e, regiónov prideliť e, jednu možnosť predložiť správu z vlastnej iniciatívy nad kvótu. Išlo by o budúcu hospodárskú správu EÚ a o úlohu európskej politiky súdržnosti. A predsednička by bola asi spravodajkyňou a taktiež sme zadali externú štúdiu na túto istú tému, čiže správa politika súdržnosti a politické oddelenie to bude mať na starosti. A ešte jedno rozhodnutie, jedno podujatie, ktoré sa týka hospodárskej správy a politiky súdržnosti. Ak sa nám nepodarí získať e, ďalšiu príležitosť nad kvotu, tak sa pokúsime aspoň o otázku na ústne zodpovedanie na tú istú tému a to by e, vlastne zapojilo aj ďalšie výbory a bola by riadna diskusia po lete. Potom otvorené dni, možno, že viete o tom tohto ročnom probléme, e, to e, zahájanie, ktoré sa tradične dialo na pôde Európskeho parlamentu, tento rok nebude možné, pretože tento týždeň to padá ten istý týždeň, kedy máme tú druhú oktobrovú plenárnu schôdzu. Využili sme všetky možnosti a naozaj nie je možné zmeniť eh, ani jedno, ani druhé podujatie, teda buď plenárnu schôdzu alebo tie otvorené dni. Môžeme teda poprosiť jedine predsedu parlamentu, aby eh, umožnil, aby predseda parlamentu prišiel počas plenárkového týždňa do Bruselu na zahájenie. Možno, že by sme mohli e, požiadať aj výnimku pre členov výboru REGI, ktorí by mali pádne dôvody, prečo by chceli byť na buď samotných workshopoch alebo na tom zahajovacom ceremoniáli. Takže toto je to, o čom sa rozhodlo včera na schôdzi koordinátorov. Zdá sa, že nikde namieta, takže to schválil aj tento výbor. No a teraz sa pustíme do správ eh, Lambert a Konstance. Trialóg, súčasná situácia. Kto začne? Lambert. Ďakujem pekne. Mne sa páči, keď mám veľa poslucháčov je to naozaj dosť eh, veľká kopa dokumentov a ja som rád, že doteraz mám ešte stále podporu tohto výboru, ale vážne. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako to časovo zvládame Minulý týždeň v pléne sme mali uznesenie o viacročnom finančnom rámci. Boli tam dôležité body, flexibilita, platby, záväzky. A je to naozaj dosť e, dôležité, musí to byť predmetom rokovania. Ak sa o tom hovorí, tak e, pretože je šanca, aby parlament presadil svoje a potom by sme mali čím skôr e, zošnurovať celý legislatívny balík hneď v úvode tohto e, finančného rámca. Takže ako môžeme postupovať? Ja vám o chvíľočku o tom poviem e, viac. Sú tu opäť dve kapitoly CSF a potom územná, územný rozvoj ale ak sa zamyslíte nad tým, že tento výbor dostal mandát a potom máte výsledky a chcete o tom hlasovať ešte pred letom, tak potom asi treba pridať, aj keď to je možno básnická otázka, ktorú si kladiem sám sebe. Musíme však nad tým porozmýšľať, potrebujeme otvorenú diskusiu na tomto výbore. Musíme hovoriť o tom, čo sme dosiahli. Ak sa nedohadneme na všetkom, tak sa musíme pozrieť e, na to, čo je problematické a pokúsiť sa to vyriešiť. Možno, že e, to pôjde už v rámci prvého čítania. Ale ja taktiež nesúhlasím s dohodou rady. E, tá rezerva podľa výkonnosti, neviem, či sa na tom dohodneme ešte pred letom. My takúto rezervu nechceme, nechceli sme ani 5% a už to božne 7%, takže to sú tie ťažké body. Ak teda má byť to hlasovanie ešte pred letom, tak to znamená, že sa všetci musia do toho zapojiť a možno, že to druhé čítanie bude potrebné koncom tohto roka. Takže treba pridať, e, aj keď je to možno zbytočná otázka, ale mali by sme o tom ešte hovoriť so všetkými kolegami a potom môžeme porozmýšľať nad tým, ako pracovať čo najúčinnejšie, tak aby sme mali pre vás konkrétne výsledky a to čo najskôr a ďalšie dva body a potom dám priestor kolegyni spoluspravodajkyni CSF to ešte nie je úplne dokončené, ale z 97% áno. A to je dokument, s ktorým prišiel parlament. Ide o to mať právny základ a istotu pri konaní, aby túto istotu mali všetci, všetky zainteresované strany pri všetkých piatich fondoch. To bolo naozaj nové v rámci našej práce a teraz sme dosiahli, že to bude súčasťou legislatívneho balíka, teda nariadenia. Je to dôležité, ak sa pozriete na podrobnosti, tak e, sme vám poslali obsah dohody. Je jasné, že niektoré definície treba ešte doladiť, ale mohlo by to pokrývať všetkých 5 fondov. Mohli by sme to priamo napojiť na strategické programovanie e, odporúčania pre jednotlivé krajiny a program národných reforiem. Je to veľká kapitola Je to aj nové postavenie stratégie EU 2020 v rámci tejto stratégie. A potom sme dlho hovorili o možnosti prispôsobiť to, zaručiť väčšiu flexibilitu. Rada povedala, že treba samostatný dokument, vyňať niečo z tohto spoločného strategického rámca. My sme s tým nesúhlasili. Mm, my si myslíme, že by malo byť možné, aby sme to v prípade potreby spravili formou delegovaných aktov. Parlament e, s tým súhlasil, ale očakávame, že rada sa k tomu ešte vráti v úplnom závere rokovaní. Takže to je asi to najdôležitejšie, čo sme dosiahli. Nechceli sme tento dokument nejako oslabiť. Nebudem dnes e, uvádzať jednotlivé články. Niektoré body sú ešte stále otvorené, aj keď to nie je e, to najdôležitejšie podľa mňa. Dnes ráno už Konstance Krell povedala, že ak nebudeme diskutovať o elektronickej správe, tak to možno zanikne. Ja som rád, že, sa, že sme sa dohodli na niečom novom, uh, smart specialization, čiže inteligentná špecializácia. A Máme teda nové možnosti v rámci fondu súdržnosti, možnosť nových investícií. A teraz je to dokonca e, silnejšie ako to, čo pôvodne chceli členské krajiny. Mali to byť e, dobré projekty a teraz e, by sa to malo dať navzájom skombinovať a My sme však povedali, že to nestačí, že potrebujeme integrovaný pohľad na tú inteligentnú špecializáciu a teraz už teda je zhoda, čo sa týka znenia. Vyhovuje to našim požiadavkám a taktiež toho, čo zamýšľala pôvodne komisia. A ešte k územnému rozvoju. Tu parlament nenavrhovala až tak veľa zmien nariadenia. Mohli by sme však zachovať návrhy rady, pretože sa uberajú správnym smerom a náš mandát bude zachovaný a budú makro regionálne stratégie, možno lepšie naformulované, pretože je to pre nás dôležité, aj keď sa ešte o niektorých článkoch hovorí. Potom e, stratégie, ktoré poháňajú komunity, je to veľmi pekne naformulované, hlavne v angličtine. Presne o toto nám išlo. A ja verím, že sa to čoskoro dotiahne do konca. Ale 98% sme spravili, čo skoro to dokončíme. A preto som úvodom povedal, že ako s týmito výsledkami môžeme ísť hlasovať. Možno, že je rozumné mať 98 konsenzus a potom tie body, ktoré sa týkajú obzvlášť finančných odsekov. Možno, že by bolo dobré to nechať na plenárnu schôdzu, pretože ak nemáte priority, tak e, vám to celé komplikuje prácu. Mm, hlasovanie môže trvať hodiny v pléne Takže mali by sme mať tie naše hlavné body pri viacročnom finančnom rámci a dúfam, že ten zvyšok vyriešime. To by mohla byť cesta vpred. Ja dúfam, že Konstance sa ku mne môže pripojiť, ako obvykle. Dobre, ja dám slovo Konstance, nech sa páči. Uh, yes, of course, I, support uh, Lambert and I don't want to repeat. Uh, Ano, uh, mm, ďakujem. Ja som síce požiadala, aby som mohla povedať. Lambert povedal množstvo z toho, čo som chcela povedať aj ja. Nebudem to opakovať, možno trošku všeobecného predtým, ako pôjdem do detailu. Ja som tiež už povedala voči komisárovi Hánovi, aj tak ako Lambert povedal, <clears throat> my sme tu mali množstvo prípadov, kedy sme museli prosiť, aby využívali krajiny kohezný fond, takže to, potom to zvonku vyzerá tak, ak by to bolo niečo veľmi, veľmi jednoduché, ale my e, sme v rámci nášho mandátu veľmi tvrdo rokovali a boli sme veľmi otvorení pre kompromisy. My sme si presne pozreli obsah, my sme sa presne dohodli, v akých bodoch môžeme s radou e, dospieť ku kompromisu a ako Lambert povedal, my sme v 90% už kompromis dosiahli a potom si povedzme, no dobre, tak prečo chceme niečo podporiť, ale a potom to nevyužívame takto sa dostávame do situácie, kedy si povedia, no dobre, no to neodpovedá môjmu mandátu a musím ešte raz rokovať s členskými štátmi a potom dospejeme k ťažkej situácii. My nechápeme, prečo je ten postup takýto komplikovaný pre členské štáty a prečo nemôžeme e, urýchliť trilóg um, pretože to je mimoriadne dôležité. Momentálne máme 5 tematických blokov, ktoré sú otvorené a to sú uh, koncentrácia na spoločnosť, e, teritoria ex uh, e, výkonný rámec a tak ďalej a, tak ďalej. No a uh, práve sme hovorili o aspektoch, ako je monitoring a blok, vyhodnocovací blok. Najskôr tá tematická koncentrácia. My sme začiatkom roka mali trilóg a ešte stále čakáme na návrh predsedníctva. No už dobre, možno je to trochu komplikované, ale napriek tomu my máme z parlamentu tu žiadali o to, aby sme z bodu 7 prešli na bod 4. To sú, a to je požiadavka udržateľnej dopravy. Prečo to nie je možné, aby sme 8 týždňov čakali na reakciu členských štátov. Pokiaľ to bude prebiehať na najbližších týždňoch rovnako, tak, sa, e, tak to do konca roka nikdy neskončíme. A nebudeme to, dostať, nebudeme to môcť, môcť uzavrieť. Takže my nechceme byť sporní ako parlament, my sa snažíme využiť čo najlepšie možnosti, aby sme v trilógu pokročili a chceme na výboroch o tom diskutovať. My to takisto prenášame do výborov ako vyjednavačia, e, takisto si odsúhlasíme vždy e, ten ďalší postup. V ďalšom bode s tou tematickou koncentráciou, v súvislosti s tematickou koncentráciou, Nemáme ešte žiadnu dohodu k článku 45 odsek 3. Mm, toto nebolo upravené. Parlament má jasný mandát, komisia urobila uh, návrh a rada má takisto svoj mandát. Kompromis ale žiaľ nie je v dohľade. Takže preto sme sa dnes komisára pýtali, či je tu nejaký manevrovací priestor pre kompromis, ale nedostali sme ani v tomto bode odpoveď. A aj tu sme od rady už týždne nič nepočuli. No a potom veľmi dôležitý bod pre nás. My sme tu mali ohraničenie 10% v článku 88 pre spoločné financovanie. A my si myslíme, že toto je veľmi pozitívny aspekt aj pre Európsky parlament. Nuž, mali sme tu množstvo dokumentov uh, o výsledkoch našich trilógov. Kto má záujem, môžete si to pozrieť. A potom pochopíte, o čom sme tam diskutovali a v, v čom sa rozhodlo potom e, teritoriálny rozvoj, územný rozvoj. Lambert o tom hovoril, to je jedna z tých otvorených otázok. Uh, No a my by sme chceli vypracovať e, takú, také usmernenie pre príjimateľov. Momentálne nevieme, kam by sa to malo zapracovať do toho nariadenia, ale aj toto je zatiaľ, toto nie je zatiaľ jednoduché pre predsedníctvo a ani tu ešte nemáme žiadny návrh zo strany predsedníctva. Potom máme ten výkonný rámec, to je článok 19.20 a príloha 2 Takže toto nie je rezerva, ale to je výkonný rámec, aby som to ešte raz upresnila. Takže tu sme v článku 19 odsek 1. Ehm, dostali ehm, návrh rady. Mal by tam byť, mala by tam byť len jeden dátum na preverenie, a to 2 2019, teda nie 2017 a 2019, ale len jeden dátum 2019. A toto je tiež znamenie e, toho, kde sme urobili kompromisy. My sme boli pripravení vstúpiť, pretože pre nás je zase na druhej strane veľmi dôležité, aby tam bolo revizný dátum. E, museli sme sa ale dohodnúť a urobili sme kompromis. Potom článok 19 odsek 2 to, tu ešte nebolo urobené rozhodnutie a to závisí od toho, ako sa dohodneme na článku 44. Potom sme tu mali zmenu názvu článku 20, Takže to nie je o pridelenie, pridelenie výkonného rámca, ale zvolili sme iný názov, iný pojem. K 22, tam sa musíme najskôr dohodnúť na e, článku 18. Tu ide o tú výkonnostnú rezervu, tu ide takisto e, o dohodu e, s bankami, potom 20 SEC 3, tu nebola dohoda, respektíve ten výkonný rámec, tu bol veľmi diferentný a návrh komisie, tu išlo o jednotlivé body, ktoré sa týkali e, ktoré sa týkali tej istej témy a to sme chceli zhrnúť pod jednu strechu a tu dúfam, že e, máme vyhliadky na skorý kompromis. No, a čo sa týka mandátu parlamentu, tu to vyzerá tak, že máme tri mesiace pre členské štáty, e, ktoré by mali byť, e, tu by sme mali byť v dispozícii pre komunikáciu, ale takisto sme sa nedohodli. 20 odsek štvorka, štvrtý, pardon, tu sme sa takisto nedohodli, aké budú tie opravné, e, opravné opatrenia odsek 2, to je metodika na stanovovanie na stanovenie výkonného rámca, tu sme sa mohli dohodnúť na lehotách, na časovom horizonte, na vyhodnotení výsledkov, ale len pre roky 2018 a 2022, nie pre rok 2016. Takže to to súvisí vlastne s tým pravidlom N plus 3, na ktorom sme sa dohodli, ktorý, na ktorom sa dohodlo summit vlastne na začiatku februára. Potom e, k bodu kondicionalita, tá podmienenosť, to má byť nová definícia, ktorú sme zapracovali a tá uh, kondicionalita ex ante, tá by sa mala lepšie zviditeľniť a myslím si, že tu musíme mať rovnaký názor ako parlament a rada. Myslím si, že budeme musieť robiť kompromis na základe, na, na báze primeranosti, eh, v rámci ktorej by sa mali uplatňovať opravné prostriedky, ale nie kondicionalitu ex ante ako takej. My sme E, komisia urobila e, návrh a tu ešte stále čakáme na reakciu rady. Odsek 5. A e, tu je tá kondicionalita ex ante. V mnohých prípadoch sa to muselo upraviť a tie zmeny v súvislosti s nariadením o ISF tu sa hovorí o merateľných cieľoch, tieto sú nahradené indikátormi, indikátormi pre inovácie a zamestnanosť. My sme to museli akceptovať, eh, keď sme vôbec chceli dospieť k nejakému kompromisu pretože keď to bolo akceptovateľné pre komisiu, my veľmi často povieme, no dobre, tak um, my chceme preukázať takisto našu ústretovosť. Niektoré veci sú ešte otvorené, napríklad cl 3, malá stredné podniky, rada E, chcela vyčiarknúť e, presné definície cieľov. Veľmi často sa tu potom vyčiarkujú, sa tu vypúšťajú kritéria e, dosiahnutia cieľov, napríklad tie usmernenia pre stratégiu zamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. A preto sme sa ešte nedohodli. Rada by najradšej vyčiarka, by najradšej vypustila celú kapitolu vrátanie tej kondicionality ex ante, pri nediskriminácie e, v rovnoprávnosti. No, toto je ale dôležitý bod pre parlament a neviem, či sa tu budeme môcť dohodnúť, ale toto je jednoducho taká veľmi jasná pozícia Európskeho parlamentu. V niektorých bodoch sme mali dohodu, um, pri štátnych pomociach, verejnom obstarávaní, um, využívaní štátnych administratívnych systémov, pri indikátoroch re- recyklingu. Tu sme sa mohli dohodnúť, ako vidíme. No a ja e, som optimistická. Ja si myslím, že v nasledujúcich e, dňoch budeme môcť dosiahnuť ten ktorý kompromis pre určité bloky a myslím si, že tu budeme môcť eh, takisto eh, otvoriť ďalšie bloky, ktoré sú ešte sporné. Zajtra, myslím si, budeme musieť v, vo vyjednávacom týme ešte raz eh, vydiskutovať, ako chceme v nasledujúcich týždňoch pokračovať, aby sme si pripravili stratégiu na rýchlejší postup a ja dúfam, že začiatkom mája budeme môcť predlož, predložiť konečné výsledky k jednotlivým blokom. Ďakujem. Elizabeth eh, Trotl. Budem eh, stručná aby som vám možno priblížila trošku atmosféru. Mnohé sa už o tom povedalo. Mm, toto sú tiež akcie, ktoré sme tu mali. Na jednej strane chceme postúpiť, pretože predsa nesieme zodpovednosť za uh, ten celkový proces v rámci týchto v rámci týchto vyjednávaní, v rámci tých rokovaní. No, Lambert to už povedal, my chceme mať rýchly pokrok, je pre nás dôležitý, no ale oni jednoducho e, rada k všetkým návrhom parlamentu povie nie aj keď sa pokúsime povedať, tu je časť, kde, s, ktorým sme, s ktorým súhlasíme a potom je, sú dva, dve, tri časti, kde máme odlišné stanovisko a keď si to porovnáte, tak by sme mohli predsa len e, nájsť spoločnú dohodu, ten jeden, jeden je to, jeden ustúpi tam, druhý ustúpi tam, ale ja mám skutočne z nich dojem, že, že vo všetkému povedia nie. A to je a myslím si, že oni majú, ale teda používajú zdržiavaciu taktiku, kým parlament nie je prinútený si skutočne myslieť, že dobre, tak teraz už musíme skutočne zrejme ustúpiť, pretože inak sa vôbec nedohodneme. Takže toto je vlastne tá situácia, kde sa nachádzame a toto vlastne extrémne stiažuje rokovania. Musím povedať, že niekedy e, by sme radi povedali, že, sme, že vzdáme sa nášho stanoviska, aby sme vôbec niečo dosiahli ale nemôžeme byť stále my ústretoví. To znamená, že tá pripravenosť na ústup výsledky je veľmi jasná vždy z našej strany a keď na niektorom mieste povieme teraz koniec, to stačí, tak rada povie, no to nás nezaujíma, my to tak či tak chceme takto mať. My sa snažíme e, dosiahnuť možno cez komisiu, aby sa dospelo k kompromisnému návrhu. Kom, komisia niekedy vypracuje kompromisný návrh, ktorý by mohol ústretovo zohľadniť obidve strany, no a ani vtedy ani, ani vtedy to niekedy e, nestačí a e, snažíme sa teda skutočne dosiahnuť riešenia, ale všetky tieto riešenia rada systematicky blokuje a potom e, dospejeme k názoru, že vlastne v konečnom dôsledku oni chcú presadiť zásadne len ich text mm, myslím si, že e, tú možnosť spýtať sa členských štátov ako takých, či e, by s tým súhlasili, tú možnosť nemáme jednoducho. My E, viete, nemôžeme sa teraz spýtať, ja neviem, 30 členov, že či teda uh, s tým budú súhlasiť, to sa dá dosť ťažko, takže um, dobre, my máme určitý mandát, mandát uh, má isté mantinely, musíme sa pozrieť, my určite môžeme v niektorých veciach ustúpiť, ale vidíme, že rada na to ochotná vôbec nie je. A ja by som považovala za veľmi dobre, keby to kolegovia reflektovali a uh, že by sme zostali tvrdí, aj s tým rizikom, že to bude trvať dlhšie, tak aby sme sa nevzdávali z našich, eh, stan- našich stanovisk, pretože eh, potom ideme do, do rizika, že ustúpime z našich eh, pozícií a potom naše, naše názory, naše stanovisko v texte nenájdeme jednoducho. Myslím si, že my máme istú zodpovednosť voči mandátu, máme isté časové limity, ale napriek tomu si myslím, že je dôležité zachovať si náš názor. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ja nevidím nikoho, že by sa ďalší hlásilo o slovo. Čo to znamená? Všetci ste spokojní? Alebo nikto nepočúva? na Konstance. Možno, že ešte jedna poznámka z mojej strany. Ja musím priznať, e, že Elizabeth síce nemá, nehovorí nepravdu, ale myslím si, že to predsa len e, trošku deformuje uhol pohľadu. Áno, e, je to pravda, že ideme pomaly dopredu, keď si zoberieme ten časový harmonogram, ktorý, sme, ktorý rada dala predsednicu a predsednicu dala k dispozícii, tak bolo by úžasné, keby sme to zvládli, neurobili, nedá sa to, neurobili sme to, ale nie, nie je to len e, zo strany parlamentu, ale na druhej strane my s Lambertom hovoríme, že my sme skutočne um, vyjednali tam 95%, tam 95% a keď máme obrovské množstvo bodov, e, ktoré, kde nie je žiadny veľký e, rozdiel v názoroch a e, skutočne to závisí od maličkosti, kde sa zadrhneme a nevieme sa dostať dopredu. A <clears throat> že by boli absolútne proti e, nám, to nemôžeme, to, s tým nemôžem súhlasiť. Ja musím e, kolegom povedať, že viete, my sme, my sme skutočne nespokojní s tým tempom rokovaní a e, my, e, ja vidím aj ten trilóg, e, v ktorom som ako vyjednávač a keď vidím, že viac ako hodinu diskutujeme o nejakom paragrafe, kde sa nepohneme, o nejakom odseku, kde sa nepohneme dopredu. Takže viem, že my sme oveľa rýchlejší a dynamickejší pri, všeobec, pri tom všeobecnom nariadení. Máme tu skutočne mnoho bodov, ktoré máme ešte pred sebou a to mi robí problémy, pretože tie veľké politické červené línie parlamentu sme ešte nedosiahli. Neviem, um, Lambert hovoril o performance reserve, ja by som mohla ešte hovoriť o makroekonomickej konformite. No to sú dve veci, kde je náš mandát dosť úzky a keď um, sa tu, keď tu chceme dospieť eh, ku kompromisu, keď sa nevieme dohodnúť na maličkostiach, tak tu mám skutočne obavy. Ale <clears throat> možno, že musíme eh, snáď viesť tieto rokovania takým spôsobom, že na závere budeme mať pár bodov, 6, 7, 8 bodov, kde sa jednoducho nedohodneme a potom si skutočne sadneme a povieme, čo s tým teraz urobíme. A chceme E, dosiahnuť nejaký výsledok pre regióny, alebo to presunieme a budeme to zdržiavať až do neviem kedy. Takže skutočne musím povedať, že, že skúsme to robiť tak, že, že budeme mať potom na stole len tie absolútne základné veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť a budeme sa snažiť o nich rokovať. Ďakujem, Joachim vážení kolegyňa a kolegovia, keď som to teraz vypočul, tak možno, že je to presne tá taktika rady e, e, e, za, za, za, zaciklovať sa v maličkostiach a potom, keď pôjde o a, a, zdržiavať a potom, keď pôjde o veľké veci, tak ako povedala Konstance, tak povedať, že teraz nemáme čas a musíme rýchlo dostať uh, Eh, rýchlo dosta, eh, sa dospieť k cieľu. No a mohli by sme eh, to otočiť a povedať, no dobre, tak teraz to urobme tak, že poďme na tie veľké témy, zoberme si mm, v rámci rokovania jednotlivé komplexy, položme to na stôl, povedzte nám, aký, je na to, aký na to máte názor. Máte už odhlasovanú, odsúhlasený nené stanovisko, áno alebo nie a mohli by sme postupovať takto, pretože inak to bude tak, že budeme, budeme taktizovať, alebo oni budú taktizovať, potom sa uh, tie rozhovory a rokovania zadrhnú na maličkostiach a jednoducho potom budú postupovať uh, voči parlamentu tak. No pozrite sa, teraz máme skutočne málo času, teraz musíte aj vysúhlasiť, pretože regióny už netrpezlivo očakávajú, ako budú môcť realizovať e, v 2013 svoje operatívne programy. Takže máme a vieme, jednotlivé regióny som už počul, som už počul majú už za, s pomocou komisie vypracované fixné programy. Oni vôbec nečakali a <clears throat> chcú ich jednoducho realizovať a preto sa obávam, že dospieme potom k takémuto nevhodnému výsledku. Takže myslím si, že mali by sme to otočiť. Lambert? Mikrofon. Áno, toto, toto je skutočne dobrá poznámka. S tým súhlasím, tuto mám prehľad pred sebou o našich trilógoch. Ja som sa tam trochu strátil v číslach a tu mm, sa musím tiež e, obrátiť na sekretariat. Neviem vôbec, či máme zajtra 18. alebo 19. trilóg, ale aj keď by sme boli, v, v, nakoniec budeme mať 40. trilóg. My sme pripravili skutočne na všetko, ale um, je tu otázka, či je to skutočne efektívne. A pri týchto trilógoch dospejeme skutočne do bodu, kedy budeme musieť povedať rade a ministrom, že musíme čo najskôr predložiť dobrý výsledok a to bude inými slovami znamenať tiež, že sa potom v parlamente e, sa dostane do prvého čítania v júli. A mm, to určite nie je nesprávne. Myslím si, že za rok sa dá zvládnuť mnohé a keď sa teraz pozrieme e, späť, tak vidíme, e, že by sme sa mohli možno dohodnúť na nejakom časom horizonte, keď by sa to všetko ukončili, ale možno by, by to bolo dobre skutočne všetko otočiť, koncentrovať sa na tie veľké témy, nejaké veci sme tam už upravili, <clears throat> mohli sme sa dohodnúť, možno, že nám tu zostáva 5-6 bodov, ktoré by prešli do tej ďalšej fázy teda do druhého čítania, alebo možno, že uplatíme inú metódu. Myslím si, že takto by sme to mohli urobiť. Mohlo, možno by sme to mohli čo najskôr veľmi jasne povedať eh, predsedníctvu. Pozrite sa, toto sú naše body, toto sú naše červené linie a potiaľ to môžeme ísť. <clears throat> Aby bolo absolútne jasné, aby sme si po, a potom si ponecháme takých 5-6 dní možno na tie, na tie drobnosti, na tie detaily. Ale e, toto je potrebné samozrejme aj objasniť, pretože mnohí ďalší kolegovia postupovali v rámci svojho mandátu <clears throat> oveľa rýchlejšie. Napríklad e, poľnohospodári, tí sú rýchlejší. Možno by sme to mali skutočne čo najrychlejšie dostať o úroveň vyššie, ísť s nejakou skratkou. No. Chce sa vyjadriť možno ešte komisia k veci? sa pani predsednička. Áno, ďakujem pekne, možno veľmi stručne. Je to tiež v záujme komisie, aby sme sa čo najskôr dohodli na tomto balíku, pretože my chceme, aby sme, sa, aby sme v najbližšej dobe naštatovali tie eh, projekty a musí nám byť všetkým jasné, aké riziko to obsahuje, keď e, ideme do tých jednotlivých procesov. A ja som totiž, ja som si vás vypočul, myslím, ja si myslím, že aj rada vie, aké rizika e, to má, ale napriek tomu mi dovolte venovať sa jednému e, bodu. Je to, je ten pohár poloplný alebo poloprázdny. Ten citlivý bod, to plánovanie programov, e, kodex správania za strategický rámec. Toto všetko sa začínalo predsa vtedy veľmi ťažko a v podstate to je takmer ukončené. Možno, že nám chýba e, jeden, dva body a myslím si, že toto musíme skutočne privítať a pozitívne vyhodnotiť. A e, v podstate členské štáty sa už môžu neformálne venovať plánovaniu programov, programovaniu. Takže myslím, že to je veľké pozitívum. A, e, ale isté, toto sa objavilo v diskusii viackrát, e, vyžaduje si to kompromisy z obidvoch strán. Z pohľadu komisie máme a videli sme, môžeme preukázať ochotu parlamentu ku kompromisom a dúfame, že sa rada takisto e, spamätá a v budúcom týždni prípadne vyšle rada takéto signály, pretože e, pokiaľ v e, budúcich týždňoch takýto signál z rady nedostaneme, tak sa dostaneme do slepej uličky, aj čo sa harmonogramu týka. Ďakujem. Chce ešte niekto niečo dodať? Chápem logiku a o tej argumentácie a všetci súhlasíme s tým, že určité veľmi obťažné veci musíme ponechať bokom, lebo nechceme strácať a čas. Vieme, že nemôžeme súhlasiť s postojom rady. Rada nie je ochotná výjsť v ústrety parlamentu, takže ten zoznam nie je taký z veľkých vecí. Na tie si musíme posvietiť mimo o štruktúry trialógu a ukázať rade, ako to vidíme my. Takže myslím si, že to, e, čo Lambert povedal, je úplne jasné. A tiež dúfam, že aj v politických skupinách premyšľate nad tým, aké kompromisy by boli pre nás priateľné. A myslím si, že sa dá povedať, že tak rada ako aj parlament e, teda nemám pocit, že tu mm, predvádzame naše e, politické svaly a snažíme sa preukázať, kto je dôležitejší. Na oboch stranách nám predsa ide tak, aby sme mali politiku, ktorá by bola realizovateľná, ktorá nebude príliš zložitá. Ja ako predsednička tohto trialogu mám vždy pocit, že hľadáme najlepšie možné riešenia. A preto sa um, z času na čas niektorých vecí vzdáme, pretože vidíme, že napríklad rada predkladá lepšiu formuláciu alebo lepší návrh, ale pri niektorých veciach sa domnievame, že náš návrh je oveľa lepší a toho nie sme pripravení sa vzdať. Takže nemusíme o tom rozhodnúť teraz, ale myslím si, že je prirodzeným dôsledkom e, toho, v akom stave je teraz e, e, rokovanie, že potrebujeme ak si rezume, musíme si povedať s radou, ako sme na tom a tiež s komisiou a musíme sa dohodnúť najprv na nejakom samostatnom rokovaní. Nenazvala by som to trialog, ale aby sme si urobili predstavu o tom, o aké veci ide, kde sa naše názory rôznia a musíme si ich vysvetliť a potom budeme dúfať, že rada eh, medzi časom tiež eh, bude ústretovejšia, takže takto to robíme, áno. Mám tu porovnanie rôznych trialógov, viem teda, ako postupujú a každé nariadenie je samozrejme veľmi špecifické, takže je ťažké porovnávať. Niektoré veci sú veľmi podrobné a bojujeme za každé slovičko, pretože niektoré slova Následne súvisia s prípustnosťou projektu. Parlament je veľmi kreatívny, doplňa drobné detaily, ktoré nás často to obmedzujú. Ak máte pri prioritách detaily, e, vždy sa dá pridať niečo, nikdy ale neviete, aké to bude 100%, a potom sa z toho stávajú kritéria spôsobilosti, alebo hľadáte o, o všeobecnejší popis a preto je to také obťažné. Vzhľadom k tomu, že rada je natoľko kreatívna, parlament je kreatívny, obe inštitúcie sa rozchádzajú. Odchylili sme sa od návrhu komisie a teraz nám to nejakú dobu trvá, keď hovoríme o tom, či chceme dopravnú infraštruktúru, ktorá by bola šetrná k životnému prostrediu, či chceme nejaké negatívne priority alebo nie. Ale nerobila by som si z toho ťažkú hlavu. Myslím si, že ide najmä o to, aby sme mali dosť času, aby sme si tie podrobnosti mohli prejsť. A na tých hlavných veciach sme sa v podstate dohodli a, a preto o čo rýchlejšie teraz začneme, o to lepšie pokiaľ ide o diskusie s radou a komisiou o tom, čo vôbec môžeme urobiť, napríklad pokiaľ ide o makroekonomické rezervy, podmienenosť, prideľovanie prostriedkov a tak ďalej alebo pokiaľ ide o prierezovú záležitosť tých ukazovateľov. Na jednom jedinom zasadnutí sme si dohodli potenciál pre kompromis. Takže myslím si, že aj na komplikovaných rokovaniach sme videli, že potenciál na kompromis tu je. Čo sa obávam je len, že rada slúbila, že do polovice marca budeme mať transpozíciu toho rokovacieho mandátu v súvislosti so viacročným finančným rámcom, lebo to spadá pod rozhodovanie, takže toto bolo konštatované, že to budeme schopní zapracovať, ale zatiaľ sme nič nedostali a zatiaľ ani nevieme, či to čo skoro dostaneme alebo nie. Takže pokiaľ o tom komisia niečo vie, tak si to určite veľmi radi vypočujeme, ale aj tam sú veľmi dôležité veci, na tých sa možno nezhodneme, lebo tá performance rezerv je možno jednou z vecí, kde sme sa rozhodli, že 7 platieb e, z EDF presunieme za rok 2020 a komisia, keď povie, že N plus 3 znamená, že sa presúva iné percento, to sú potom zásadné otázky, pokiaľ ide o dopad na výšku rozpočtu. Takže ak sa rozhodneme, že rezervu znížime zo 7 na 0, bude to mať obrovský dopad na úroveň platieb. V období 2014 až 2020. To sú len príklady. Určite nám napadnú aj iné príklady, napríklad makroekonomická podmienenosť. To je tiež otázka, ktorá je mimoriadne obťažná, pretože u niektorých vecí nemáme len mandát od výboru REGI. Hlasovalo sa aj na plenárke, aký bude mandát rokovací na vyjednávania o viacročnom finančnom rámci a to platí aj pre makroekonomickú podmienenosť pre prístup k SF. Tam máme tých 25 štrukturálnych fondov. To musíme tiež zohľadniť a musíme hľadať kompromisy. Ospravedlňujem sa, len som chcela povedať, že to nie je až také zlé, ako to niekedy Mm, konštatujeme, pretože sa pohybujeme pomerne rýchlo, keď zohľadníme všetky tieto problémy. A veľké dohody nás ešte čakajú, to čo spomínal Peter je vlastne povzbudením, pretože sa nám podarilo dohodnúť sa na veciach, ktoré predtým vyzerali nemožné, ako napríklad etický kódex a pri tých ukazovateľoch to tiež vyzeralo extrémne a teraz sa už blížime ku kompromisu. Takže neviem, ak nemáte žiadne ďalšie pripomienky, potom môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Chcela by som povedať, že ďalší bod RDF Toto nariadenie je veľmi komplikované, pretože je také detailné a, a mm, aby to bolo možné vyvážiť a urobiť vyváženú verziu. To je veľmi komplikované, ale podstatne sme už postúpili, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, o otázkach ďalších tiež. A čo ešte nie je E, vyriešené je prístup veľkých e, podnikov k podpore zo strany európskej koheznej politiky a už sme blízko kompromisu, ale ešte nič dohodnuté nebolo. E, väčšina ostatných otázok už sú takmer, je už takmer dohodnutých. Tam sme boli kreatívni, odchýlili sme sa od návrhu komisie a bojujeme takmer za každé za, každé, za každú malú otázočku, za každý malý bod máme ešte stále takmer e, teda pomerne dlhý otvorený zoznam otvorených e, otázok. Hm, boli sme e, už blízko kompromisu, to čo vyzeralo nemožne pred poslednou schôdzou delegácie, pokiaľ ide o tie mestské orgány, tam ešte nemáme konečné znenie, ale všetky prvky sme dohodli. Myslím si, že na nasledujúcom stretnutí už dospejeme k dohode v tomto znení. Tiež sa blížime k dohode v oblasti mestskej platformy. Predsedníctvo sa na to pozrie s radou, či by sme to mohli nahradiť slovom networking, aby tam nebol ten výraz platform. Takže tam sme sa dohodli na tých zásadných veciach a článkoch dohoda o, o pomenovaní. Plánujeme ďalší dialog koncom apríla. Dúfame, že to bude zároveň koniec rokovania. Ešte nás čaká niekoľko obťažných vecí, ale tú kritickú masu si, myslím, sme v rámci e RDF už dosiahli. Sú nejaké pripomienky, kolega Lambert? Viem že To nie je v našom mandáte, ale hovorí sa tam o infraštruktúre pre plyn, že by mohla byť financovaná. Rada sa na to údajne pozerá pozitívne, komisia takisto. Možno by sme na to nemali zabúdať, nie je to súčasťou mandátu, ale mohlo by to byť dôležité pre niektoré krajiny aj politicky Mali by sme sa vzájomne pozrieť e, do očí, či na tom budeme trvať alebo ustúpime. Mali by sme tomu teda venovať pozornosť. Komisia e, a rada sú dosť blízko, parlament e, je na opačnej strane. Rika sa hlásia Cornelia Ernst ešte slovo, takže Rika, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka našej politickej skupiny, rada by, rada by som vyzdvihla dva body. E, to, čo pani predsednička spomínala, síce e, aj veľké podniky, že by dostávali podporu, to by e, sme mohli akceptovať, že by z tejto finančnej pomoci profitovali aj veľké podniky, ale v našom mandáte sa uvádza, že sa máme sústrediť najmä na malé a stredne veľké podniky a to považujeme za veľmi dôležité, aby táto formulácia zostala aj v definitívnom znení textu nariadenia. Lambert spomínal ďalšiu otázku podporu pre rôzne zdroje energii. Keď hovoríme o fosílnych energiách, hovoríme napríklad o plyne a o financovanie. Mm, takéto naša politická skupina podporiť nemôže v rámci e, regionálnych rozvojových fondov. Keď diskutujeme, tak musíme diskutovať len o obnoviteľných energiách a na to sa sústrediť. Ďakujem. Ďakujem, Cornelia. Ďakujem. A ja by som rada povedala niekoľko slov k zaobchádzaniu s mandátom. Myslím si, že po dlhom naťahovaní a po mnohých diskusiách tu v parlamente sme sa dopracovali k mandátu, s ktorým by sme eh, mali zaobchádzať eh, obozretne. Čo považujem za nepríjemné je, že relatívne rýchlo eh, náš mandát opúšťajú veci, ktoré sa do potom ťažko opäť dostávajú, lebo rada a komisia to samozrejme tiež majú na stole. A to považujem za komplikované ohľadne otázky rokovania sa e, viackrát povedalo, že e, je to e, vec, že musíte dokázať aj dávať a brať. A to je niečo, čo neviem teda veľmi dobre pochopiť, pretože niektoré, s niektorými vecami sa zaobchádza tak, že to nemôžeme odobriť. Napríklad SMI, my sme bojovali za to, aby sa im venovala prioritná pozornosť a je to pre nás červená línia. Vidím aj v rokovaniach, že aj e, negociačný tím tam má rôzne pozície v tejto veci. A ten tým nie je vždy e, dohodnutý, nie sú si vždy zajedno a z toho som nespokojná. Pokiaľ ide o mestskú dimenziu, úplne jasné je, že nechceme mať žiadne osobitné štruktúry. Myslím, že v tom sme si všetci zajedno, neviem, ale či e, sa nám podarí vydržať. E, povedali sme, nechceme túto sieť, nechceme, ale teda chceme mať e, sieť, ale nechceme nejaké, nejaké nové, nejaký nový orgán, ale že sme za lepšie prepojenie. Dobre, takže hovorí sa o sieti, takže je potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť, aby ako e, taká bola e, inštalovaná, aby to nebolo považované za niečo úplne nové. A viete, že aj výbor regionov bol proti. Veľkým problémom je otázka obnoviteľných energií. Tam nevidím, že by sme e, už boli pred koncom rokovaní a tie fosílne energie, že sa tam bočnými dvierkami nejako snažia pretlačiť. My sme hovorili, že musia mať prednosť a hovoriť tu o, o plyne alebo inteligentných dodávkach plynu. No to by sme mali upustiť. Negociačný tím by ale mal e, v tomto smere vyjadriť jasné stanovisko. A neviem, či takéto jasné stanovisko má. E, e, my sa na tom ešte len musíme dohodnúť, ale nevidím dôvod, že by sa opúšťalo od toho, čo je uvedené v mandáte. Aj otázka napríklad, čo s letiskami. My sme Mm, povedali áno, podpora môže byť vtedy, keď ide o konkrétne environmentálne opatrenia, ale konštatovali sme, že to vôbec nie je také ľahké vôbec stanoviť, čo je ekologické a čo nie. A tiež otázka, či e, má tam e, byť uvedené len E alebo EPO, to je veľmi e, dôležitý bod a želala by som si viac podpory od komisie pri jednotlivých definíciách. Často sa to tu avizovalo, ale nejako sa to nedodržiava. Takže toľko zatiaľ z mojej strany Pani Baraču. Eh, ehm, Ďakujem pekne. Možno je to príliš detailná otázka, ktorú dám, pretože no, pán spravodajca tu nie je prítomný, ale aj napriek tomu si myslím, že je to dôležitá otázka, takže ju položím, aj keď to možno teraz nie je vhodná doba. Aj a teda ja som eh, nová v tomto výbore a musím sa eh, lepšie ešte oboznámiť s témou a tiež eh, s fungovaním výboru. Ide mi o článok 75 mandátu. V tejto súvislosti mám otázku mm, v trialógu a v rámci rokovaní mm, pozmeňovací návrh 75 k e, článku 4. Tam ide o regióny a o ich e, možnosť využiť e, prostriedky pre menej rozvinuté regióny, aby tieto dostali k dispozícii väčší objem finančných prostriedkov vzhľadom na ich, na ich vzhľadom na ich danosti, a charakteristiky. Ja chcem vedieť, či v trialógu sa o tejto téme vôbec hovorilo, a či sa prípadne niečo e, dohodlo, alebo či je to ešte interne sporná záležitosť. Takže ako to vyzerá s, touto, s týmto pozmeňovacím návrhom? Ja e, som počula pri týchto trialógoch o regionálnej spolupráci ešte len e, mesiac a musím e, sa priznať, že mám iný e, dojem ako Cornelia. Rokovania Jan vedie veľmi precízne v súlade s mandátom a a preto často je e, jasná konštatácia, že stojíme si za svojim mandátom a nepodarí sa nám uzavrieť kompromis, lebo rada tiež neupustí od svojich pozícií. E, hovorím to s pohľadom na požiadavku prístupu podborných prostriedkov k podporným prostriedkom pre veľké podniky. Spomínam si, že v našom výbore sme viedli veľmi intenzívnu diskusiu, ale samozrejme, že ťažiskovo chceme sa venovať malým a stredne veľkým podnikom, ale vyslovne sme do mandátu e, zakomponovali, že aj veľké podniky za určitých okolností majú mať možnosť prístupu k týmto fondom a to je presne to, o čom v rámci trialogu rokujeme a e, považujem za komplikované e, vymýšľať a dodávať k mandátu nové veci, ktoré e, rokovania vôbec neuľahčujú, kde vzniká dojem, že negociačný tím e, ešte by mal e, mať možnosť presadiť nejakú výslovnú požiadavku nejakej politickej skupiny. Takže ja podporujem e, spôsob, akým Jan vedie rokovanie, ktorý sa prísne pridržiava mandátu, ale samozrejme sa snaží, aby bol kompromis možný a myslím si, že Jan to robí skutočne veľmi dobrý. Máte nejaké ďalšie pripomienky? bez pravodajcu nemôžem na všetko odpovedať, ale ak som správne pochopila to, čo povedala pani Baraču článku 4, tak tu išlo o iba prvú diskusiu, takže treba počkať na druhý trialóg. Takže sa obráte priamo na pána Olbrichta. To myslím, že by bolo najlepšie. Potom to, čo sa týka toho, čo má byť v prospech životného prostredia. Sú tu isté jasné definície toho, čo môže byť takto zadefinované. Problematické to môže byť pri menších projektoch, ktoré neprechádzajú takýmto e, zhodnotením, ale ja som si istá, že komisia to e, vyjasní v priebehu rokovaní členskými krajinami, aby to bolo úplne jasné. Netýka sa to iba generálneho riaditeľstva Regio, tieto partnerské dohody, ale aj iných generálnych riaditeľstiev. Keďže sa to týka aj iných odvetví, preto sú potrebné vedomosti aj iných generálnych riaditeľstiev a jasná definícia. Ale neviem, či sa nám to podarí všetko do tejto definície zapracovať musíme e, sa spoliehať aj na e, ostatné nariadenia, ktoré už môžu obsahovať definície, ktoré by sa mali uplatňovať. Malé a stredné podniky. <clears throat> Tu úplne súhlasím s Konstance. Ešte chcem pripomenúť, že keď hovoríme o rozsahu pôsobnosti, ERDF, tak e, sa tam hovorí iba pre malé a stredné podniky a potom je tam e, menšia výnimka pre väčšie podniky, ale iba pri veľmi konkrétnych prioritách. Nazvime to tak. Nízkouhlíkové IKT a inovácie. A pri IKT iba ak je spolupráca medzi malými a strednými podnikmi a veľkými podnikmi. Pre väčšinu totiž to malých a stredných podnikov dostať sa do dodávateľských sietí, čo je dôležité pre európsku konkurencieschopnosť a teda bez spolupráce s veľkými podnikmi to je skoro nemožné. To je dôležité tak pre inovácie, ako aj pre zaručenie hospodárskej e, súťaže. Takže zbaviť veľké podniky práva zapojiť sa do tohto úsilia, to nebude v prospech hospodárstva, aspoň ja to tak vnímam. A preto je tu táto možnosť. Je to zásadné a to uviedli aj členské krajiny a myslím aj komisia, ktorá súhlasila s takýmto postupom. Neviem, či som zabudla na niečo dôležité, ale tak či tak e, bude ešte príležitosť e, hovoriť o týchto otázkach so spravodajcom. Ale ja by som vás chcela vyzvať, aby ste hovorili eventuálne so spravodajcom, ale inak sa zhodnem z Konstance, mali by sme sa pridržať mandátu. Rada sa pridrža zneniami mandátu a preto to tak dlho trvá. Takže to uzavrieme. Bod 15. Ja myslím, že teraz ideme k e, správe Viktora Boštináru, ktorý tu je prítomný. Ďakujem. Kohezný fond a e, to nariadenie vyzerajú trošku lepšie. Išlo to celkom hladko. Úprimne povedané som spokojný. Takže stručne opíšeme výboru súčasnú situáciu. Po 27., kedy bol druhý trialóg, sa nám podarilo eh, hovoriť o nasledujúcich eh, bodoch. Indikátory eh, zrušenie súčasného nariadenia, nadobudnutie účinnosti nového a revízia. A taktiež sme sa vrátili k niektorým ustanoveniam, ktoré ostali otvorené z predchádzajúcich eh, zasadnutí. Ja môžem teraz iba povedať, že sme prebrali všetky články nášho nariadenia. Na nadchádzajúcej schôdzi sa budeme musieť vrátiť k niektorým otázkam, ktoré ešte treba mm, doriešiť a naozaj e, sa dá očakávať, že sa tak aj stane. E, rokovací tým je veľmi spokojný s výsledkom, aj keď niektoré témy ostali otvorené, predsa len sa nám podarilo dohodnúť sa na dôležitých bodoch. Napríklad kľúčovou témou bola oprávnenosť e, vykurovacích ako generačných zariadení všetci stáli za spravodajcom a podarilo sa nám to vložiť medzi investičné priority a taktiež sme sa dohodli na znení. Teraz je v súlade s existujúcimi ustanoveniami v ERDF. Čiže zosúladenie medzi Fondom súdržnosti a Európskym eh, fondom pre rozvoj vidieka. To je vlastne už pravidlo v súčasnosti. Je to aj náš príspevok ku zjednodušeniu. Ide o to mať eh, jasnejšie v obidvoch nariadeniach. Potom eh, po článkoch sa hovorilo o článku 2 a taktiež podpora nástroju na prepojenie Európy. Ak bude transfer peňazí, tak potom je jasné, že to treba taktiež uviezť v nariadení o fonde súdržnosti. My sme súhlasili, komisia bola na našej strane, že by to malo byť v súlade so súčasným nariadením a prvým nástrojom na prepojenie Európy. Investičné priority, ďalší bod, e, tu je otázka oprávnenosti pre energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, ktoré využívajú všetky podniky, ale prioritne malé a stredné podniky. Ako som už povedal, e, podarilo sa nám dohodnúť, e, aby vlastne kúrenie a kogenerácia boli medzi hlavnými investičnými prioritami Teraz je opravnené aj e, meské vykurovanie a taktiež sme niečo zmenili vo vodohospodárskom e, sektore. Ide o to uľahčiť e, investície. Takže fond súdržnosti podporí investície, ktoré chcú dosiahnuť ciele v oblasti environmentálneho aky. Ide teda o tie investície, ktoré zachádzajú čo najďalej v tejto oblasti a treba ešte doriešiť e, článok 3 investície na, e, do prispôsobenia sa klimatickým zmenám. E, my chceme, aby to vychádzalo z ekosystémov. Zdá sa, že predsedníctvo nie je zatiaľ ochotné na to pristúpiť a my chceme, aby Eh, aj v oblasti odolnosti vodných zdrojov bol na to kladený dôraz. Musíme sa teda teraz dohodnúť, ako ďalej postupovať. A potom integrácia a doplnkovosť investícií eh, z rôznych fondov pri TNT. Eh, tu sme prišli s návrhom, na ktorom sa mohli zhodnúť aj rada, aj komisia znenie bolo e, rozdané obovom inštitúciám, ale ja som optimistický, že sa to podarí schváliť v priebehu nadchádzajúceho trialógu. Problém môže byť pri spoločných ukazovateľoch. E, včera sme mali informačnú schôdzu e, so všetkými spravodajcami na túto tému spoločných ukazovateľov. Nechcem zachádzať do podrobností ja predpokladám, že Konstance a Lambert tak už spravili, ale najdôležitejšia je ochota parlamentu spolupracovať tak s komisiou, ako aj s radou, aby bolo riešenie flexibilné. A to bude asi delegovaný akt, ktorý sa bude zaoberať podrobnosťami týchto ukazovateľov ale potom sú tu aj priority v oblasti spoločných ukazovateľov a tu by malo byť jasno v hlavných charakteristikách týchto ukazovateľov. Takže to sú tie najdôležitejšie body a ešte raz by som sa chcel poďakovať celému vyjednávaciemu týmu za spoluprácu a e, jednotné obhajovanie nášho mandátu. Ja dúfam, že po poslednom trialógu ktorý bude naozaj posledný. E, budeme opäť investovať, e, pardon, informovať e, výbor. Dúfam, že vám budeme mať povedať, že sme prácu ukončili. Vy ste sa nepodiekovali predsedničke, iba vyjednávaciemu týmu, ale dobre, prižmúrim oko. Makroekonomická podmienečnosť túto závisí od celkovému celkového e, pokroku pri ukazovateľoch. My dúfame, že e, rada a teda predsedníctvo bude súhlasiť s tým, čo navrhujeme v oblasti delegovaných aktov, postúpenia právomoci. Neviem, či by sa niekto tomu chcel vyjadriť, možno, že komisia k ERDF alebo Fondu súdržnosti. Cornelia. Stručne ja by som sa taktiež chcela spravodajcovi poďakovať za ochotu spolupracovať a potom aj to samotné vystupovanie počas trialógu bolo dobré a aj dosiahnuté kompromisy si zaslúšia e, našu chválu. Máte na tom veľký podiel, to treba povedať. Viktor je spokojný. Nede iba o moje osobné šťastie, je to hlavne v prospech regionov a je zásadné vidieť, ako účinne môže výbor pracovať. Ak eh, už nie sú žiadne eh, žiadosti o slovo, tak Rika Manner. Eh, pardon, podpora cieľa a európska územná spolupráca. Takže prebehol 6. posledný trialóg. Pozreli sme sa na článok 1, tu sme sa dohodli s radou, potom 20, 21 a 28. Pri článku 20 taktiež žiadne ťažkosti. Mohli sme sa dohodnúť. Potom článok 21 ide o jednotlivé zoskupenia. Viete, že máme dva návrhy na zmenu zo strany parlamentu. My tu máme tie európske e, zoskupenia a chceli by sme posilniť ich pozíciu. No a ešte sme hovorili v rámci trialógu aj o článku 28 24a je to v dokumente rady. Ide o účasť tretich krajín na týchto programoch územnej spolupráce. Rada a komisia majú jasnú predstavu o úlohe legislatívy vo vzťahu s týmito tretimi krajinami. My sme veľmi dlho o tomto diskutovali a myslím, že v konečnom dôsledku sa budeme môcť dohodnúť na nejakom technickom riešení. Aj e, všetky tri právne oddelenia sa nad tým zamyslia. A ako náhle budeme mať návrh kompromisu, budeme môcť pokračovať v rokovaniach. Európska legislatíva musí slúžiť ako základ pre túto spoluprácu. Je to však eh, niečo, z čoho môžu ťažiť aj tretie krajiny ale zo strany členských krajín eh, sa hovorí aj o problémoch, mm, napríklad vnútraštátna legislatíva, ktorá môže ovplyvniť uplatňovanie týchto programov v tretích krajinách. Treba teda zohľadniť vnútroštátnu legislatívu. Európska legislatíva nemôže teda systematicky prevládať nad uh, vnútroštátnou alebo ju ignorovať. Ale ak som to správne pochopila, tak počas predchádzajúceho obdobia európska legislatíva bola platná, ale pre všetky tri inštitúcie je dôležité, ako som už povedal, to, aby sme mali dobre fungujúcu spoluprácu a preto sme ochotní vyriešiť tento technický problém a verím, že sa nám to podarí v momente, keď budeme mať návrh kompromisu. A ešte jeden bod, o ktorom chcem hovoriť. Predseda výboru regionov hovoril o niekoľkých témach naposledy, ak sa nemýlim. V nariadení o územnej spolupráci by bolo potrebné oveľa podrobnejšie e, definovať spoluprácu s tretimi krajinami. Viete, že e, v rámci ERDF už máme túto možnosť spolupracovať s tretimi krajinami, ale myslím, že treba spraviť viac v rámci tohto nariadenia. E, Uviesť to už v úvodných ustanoveniach. Zasadzovať sa za spoluprácu s tretimi krajinami. A hlavne, keď aj tieto krajiny financujú tieto programy. Ja viem, že Kanada napríklad má veľký záujem o tieto projekty. Dúfam, že aj komisia sa k tomu bude môcť vyjadriť, že sa dopracujeme k dohode a že to bude v tomto nariadení čo najpresnejšie. Takže toľko k poslednému trialógu. Myslím, že v pondelok budeme opäť e, v zásade v rámci trialógu. Dúfam, že sa pozrieme na článok 5 a 6 e, investičné priority. Ja myslím, že to nebude ľahké rokovanie, ale ak sa zjednotíme, tak budeme môcť e, presadiť to, na čo nám záleží. A ešte sú tu články 3 a 4. E, ide skôr o otázku financovania a myslím, že by sme opäť mohli sa presadiť. Článok 7 svojím spôsobom je to už vyriešené, ale ide o to, že to súvisí aj s článkom 87 Všeobecného nariadenia. Tu je teda ešte menší otáznik. Ale nič e, technické, jednoducho sme sa tomu ešte e, nevenovali. E, týka sa to aj tých ukazovateľov. Ale inak rokovanie prebieha hladko a myslím, že čoskoro sa dopracujeme k dohode. A ešte raz by som sa chcel poďako- chcela poďakovať vyjednávaciemu týmu za e, vynikajúceho ducha spolupráce. Chcel by sa niekto vyjadriť? Lambert, stručne nech sa páči. E, k tomu, k tej spokojnosti s pokrokom, ja vám chcem samozrejme zablahoželať, ale ak budeme mať iba polovicu tých peňazí, e, ktoré sme chceli mať, ako môžeme byť e, spokojní, ale ako na to reflektuje rada. Možno, že by sme jedného dňa mali jasne povedať, že už to tak ďalej nejde. Ak sa tento bod nezmení. Vy ste uviedli aj tie konkrétne články. Myslím, že ste tam doplnili jednu prioritu. Týka sa poraničných oblastí. Bolo to prijaté? Pán Hán nás dnes eh, žiadala, aby sme nič nedoplňali, ale ja si pamätám, že sme to predsa len spravili eh, do tematických e, okruhov sme vložili jednu pohraničnú oblasť. Ako to prešlo? Nie, k tým článkom sme sa ešte nedostali, teda k tým, kde sa uvádzajú tieto priority. Ale máme 5 možností, ktoré chceme predložiť, teda namiesto tých štyroch, ktoré navrhovala komisia. Každopádne o tom budeme ešte len musieť rokovať. E, ja sa mm, sa venovať trošku Lambertovej otázke a možno, že ju trochu rozšíriť. <clears throat> Takže my vieme, že pre uh, zahraničné regióny máme uh, a teda e, tie transregióny máme e, škandálne malo peňazí na ich prácu a teraz diskutujeme väčšinou o tých technických e, detailoch jednotlivých nariadení a teraz ako sa dostávame do tej diskusie o viacročnom finančnom rámci <clears throat> my tu máme istú, istý bod, kedy budeme musieť hovoriť aj o peniazoch a podľa tom podľa rozhodnutia parlamentu z minulého týždňa, keď začneme, by sa malo začať rokovať o finančnom rámci a e, máme tu bod, bez, e, pokiaľ nevieme, e, bude ma, koľko prostriedkov bude mať k dispozícii tá kohezná politika, tak sa nedostaneme ďalej. Ani najlepší rámec nám nepomôže, pokiaľ nebudeme vedieť, koľko masla na chleba dostaneme, to znamená, koľko budeme mať peňazí. A uh, Ehm, po 28 ehm, hodinách e, e, rokovaní. E, vieme, že tí vyjednáči nám nepovedali presne, že aké sú, to, aké sú tu výsledky. Boli tu určité ústupky, určité darčeky jednotlivým regiónom. No, neviem, keď si to všetko zrátame, tak vidíme, že tu boli množ, bolo to množstvo vecí, ktoré sa zhrnuli do balíčka a vidím teraz, že tí ktorí majú na pracovnej úrovni realizovať na strane rady, uh, majú realizovať toto rozhodnutie, tak tí nevedia, ako to majú urobiť. Takže musíme si opýtať, musíme si položiť otázku, ako sa dostaneme uh, do opätovne do rokovaní a musíme si povedať, e, že akú stratégiu si stanovíme na e, pokračovanie rokovaní. Pán Boštináru? No áno. Myslím, že e, <laughs> nechcem ešte viacej začierňovať tento, tento už taký tmavý obraz. Máme dve obete, to je teritoriálne spolupráca a potom Connecting Europe. A takisto členské štáty, ktoré nespadajú eh, pod, eh, do tej politiky, do koheznej politiky, tak tí um, tiež hovoria o tom, čo pre seba, čo pre seba uh, dohodli neto placovia No a tu sa hovorí o dodatočných 20 miliónov, ktoré majú byť, eh, o ktoré má byť krátený program Connecting Europe praxi sú tu dve možnosti, ako tieto hraničné regióny podporiť. E, a jedna cez e, územnú spoluprácu, a to je normálne e, ten bod, kedy začína tá územná spolupráca a kedy by sa tie transregióny mali na tom podielať. A druhá možnosť je tá možnosť Connecting Europe. No a už len vôbec ten nápad urobiť toto financovanie je širokospektrálne pre celú infraštruktúru, no tu vidíme už na prvý pohľad, že to, je, že to nemá zmysel, že to nemá význam a mm, tu nevieme, či tu sa poskytne vôbec symbolicky nejaká podpora. Má niekto ďalší nejaké poznámky? Lambert? Lambert veľmi stručne, ešte stručnejšie ako predtým. Čo? Povedali Jochen salár, to je veľmi dôležité. Moja otázka znie, ako to urobíme. My ako výbor, to znamená, že pokiaľ e, prejdeme k tým jednotlivým kapitolám v rokovaní, teda ten finan, tá finančná časť e, prejde do, toho základné, do tej základnej časti, alebo budeme postupovať inak a pokúsime sa priamo rokovať s tými e, vyjednávačmi, napríklad e, RDF um, e v piatok, tak tu je tá skupina, ktorá zasadá v Štrásburgu a táto vlastne poskytuje informáciu spravodajcom, takže mm, no neviem, toto bolo predsa jasne povedalo. Lamusor to veľmi jasne povedal. Povedal to po francúzsky, to ja nezopakujem teraz po francúzsky, tak ako to povedal, ale myslím si, že keď sa obmedzíme na, na RDF, e tak tí hlavní vyjednávači vlastne sú jedine tí, ktorí e, musia poskytovať, e, musia poskytovať informácie, pretože pokiaľ to povedia oni a rada e, informácie neposkytne, no neviem, my musíme, oni musia teda e, rokovať o tých istých bodoch, e, ktoré sú pre nás dôležité. Napríklad e, tá výkonnostná rezerva je dôležitá a rada povie, že nie, že toto spadá do balíku MFR. No toto je realita. Toto potom znamená, že si musíme jasne stanoviť, ktoré sú tie hlavné body, ťažiskové body, potom musíme viesť naše rokovania E, tak, aby sa ich to dotýkalo, ale aj o tých ďalších rokovaniach musíme mať informácie. To bolo predsa úplne jasné, ako to Lamasur povedala, ja s ním súhlasím. Môžeme niečo dosiahnuť len spolo, spoločne. Ja samozrejme neviem, ako sa presne bude postupovať, ale mohol, možno by nám to mohli pomôcť ďalej aj naši e, kolegovia, ale ja sa nerad cítim, ako by som bol v, v pasci Pani prezidentka, no ty by si sa mal zasadzovať za tie prostriedky. Komisia povedala 11,6 miliard eur, potom sa povedalo len 8,9 a teraz e, sa to bude navyšovať, tak neviem, musíme si e, jednoducho povedať, e, akým, akým smerom sa budeme obrať, ktorú cestu zvolíme. Uh, No a potom budeme musieť e, rokovať e, s radou. Peter, chcel ešte niečo povedať? Áno, chcel som sa venovať trošku tomu, čo ste povedali práve vy teraz. Tá spolupráca, to je síce, tá je síce ukotvená v základnej zmluve, ale aj v článku 4. A preto je to veľmi dôležité, aby sme e, si objasnili pozície na obidvoch frontoch. Ja som chcel povedať len veľmi krátko niečo k tým vonkajším hraniciám. Uh, a to, bol predsa, to bola podstatná súčasť e, spolupráce doteraz, ale zdá sa, že je to veľmi komplikované. My máme pocit, že ten kompromisný text, e, ktorý sa dosiahol, je skutočne pokrokom, pretože všetci jednotlivci e, do toho vložili množstvo práce a teraz máme na stole text, ktorý by mohol slúžiť na objasnenie v budúcnosti. A členské štáty tiež e, sa musia postaviť nejako k otázke, ako sa tieto aspekty ešte budú môcť naformovať v, e, jasnejšie. Neviem, chcete ešte na záver slovo? Áno, ďakujem veľmi krátko, veľmi stručne k rozpočtu. Sme hovorili, my ako parlament budeme musieť skutočne e, veľmi silne sa zasadzovať za to, že, dosiahne, že sa prekročí hranica 3%, e, čo je náš návrh, ale problém samozrejme, ktorý vidíme, je, spočíva aj v tom, že sme počuli že zo strany rady, teda raz dala počuť, že pokiaľ e, to chceme navýšiť, tak musíme odvodniť, že odkiaľ e, pri, zoberieme peniaze. Takže to je úplne jasné, my musíme takisto vedieť, aké priority máme. Takže vážne kolegyne a kolegovia, v každom prípade by ste mali vo svojich politických skupinách o tomto rokovať. Samozrejme, bolo by dobre, keby sme už minulý týždeň mali v tom uznesení o MFR mali e, tieto, toto naše stanovisko e, zakomponované. Ale samozrejme je škoda, že sa to do toho nezapracovalo, tak ako Viktor povedal, je to škoda samozrejme, že nástroj Connecting Europe a územná spolupráca nenarazila v rade na otvorené dvere. No už ja si samozrejme želám, aby sme, tie diskus- aby sme v tých diskusiách pokračovali a to aj v oblasti e, všeobecného nariadenia, aby sme tu boli aktívni, aby sme sa zasadzovali za ten 7-percentný cieľ. To je jednoducho náš mandát. Potom koncentrácia, e, tematická koncentrácia. Toto myslím si, že môžeme takisto presunúť do trilógu a hovoriť o tom. Ďakujem. Joachim, vy ste posledný e, bod na našom dnešnom programe. E, dobre, e, to je vlastne modifikovanie existujúceho, existujúceho nariadenia. Je to právny inštrument, nemá v podstate nič očinenia s vedrčným finančným rámcom. Nie. Je to vlastne taká expertná téma. E, toto nariadenie nie je také um, obsiahle, ako bývajú iné nariadenia, ale je tu pár citlivých bodov. Ja e, chcem povedať, že už e, sa tu viackrát spomenulo, ja som vďačný nízkemu predsedníctvu, že sa venovalo tejto téme, pretože predchádzajúce predsedníctva sa tomu venovať nejako nechceli a 4. marca sme mali takisto prvý trilóg. E, a predsedala naša ctená predsednička výboru a my sme mali už niekoľko vyjasnení, to, tu sme niečo už dosiahli, ešte raz o čo tu vlastne ide tým, eh, tou novou modifika- tým novým modifikovaným nariadením ide o um, o vyjasnenie právnej bezpečnosti, o rozšírenie eh, toho konceptu. Pani kolegyňa Rita Manar už spomínala, že ide o založenie tých transregiónov a ide aj o tretie štáty. Toto je vlastne téma, e, ktorá v nariadeniach e, zohráva úlohu. Mohli sme dosiahnuť určité, určitý pokrok, to je aplikovateľné právo, čo sa tohto týka, tak tu sme mali Eh, tu sme dosiahli určitý pokrok, čo sa týka eh, ďalších týmto sú, to sú čo, čo sa týka tých zoskupení eh, územnej, európskej zoskupení európskej spolupráce, tak tu je potrebné si ešte vyjasniť právny základ a takisto um, je potrebné takisto rokovať o tých zoskupeniach um, územnej spolupráce aj s tretími krajinami, e, ktoré sú na našich, e, teda, s ktorými máme spoločné hranice. E, tu sa takisto hľadajú riešenia, takisto sme hovorili o otázkach schváľovacieho konania a to sú jednotlivé body, ktor na ktorých sme sa nemohli úplne v premiére dohodnúť. To sa ešte, tu budeme ešte diskutovať, čo sa týka prístupu nových e, členov do týchto združení. Tu sa vypracovali určite nové modality, ďalšie ťažiska, e, podiel čl- iných tretich štátov, e, potom personálna správa, takisto otázka garancia ručení. <clears throat> Myslím si, že je potrebné takisto uh, potrebné vyriešiť, kto nastúpi na miesto uh, takéhoto združenia, pokiaľ nastane uh, otázka takéhoto ručenia, tak, poskytnutie takéto garancie. No, uvidíme. Um, mnohé regióny sa zamýšľajú nad tým, či zriadia alebo nezriadia takéto e, územné zoskupenie. Ešte stále e, sú tu isté administratívne a právne ťažkosti. Práve e, v oblasti administratívnej a personálnej správe samozrejme máme tu určité administratívne prekažky, ktoré treba prekonať, ale máme mandát a tento som dostal, tento potvrdil aj náš výbor, takže o to Dôležité je, aby sme si e, stanovili, aby sme, aby sme pokračovali v rokovaní o stanovených prioritách e, v, trilo, v trilógu. V novom nariadení napríklad e, komisia to už vo svojom nariadení zapracovala tu z e, komisia, sme mali tzv. takzvaný tzv. tichý súhlas 6 mesiacov po, e, e, po, po žiadosti. Zdá sa nám, že je potrebné, aby sa neprerušovala príliš dlho táto lehota. Do no tichý e, súhlas e, znamená, že to musí platiť pre všetky členské štáty. Z rady tu máme informáciu, že by mala byť výnimka pre ten členský štát, v ktorom e, bude mať to budúce združenie svoje sídlo, ale toto bolo vlastne e, podkopané, pretože sa ukázalo, že práve tieto štáty e, boli, ktoré ktorí spôsobovali tie dlhé omeškania pri schváľovaní. Takže o tomto sa bude musieť rokovať a Ďalej trváme v rámci nášho mandátu tiež na tom, že v budúcnosti len e, dohoda, len dojednanie sa musí e, a nie stanovy sa musia schvalovať. To znamená, že predtým to bolo tak, že e, sa musí schvaľovať e, e, založenie stanovy a zmena stanov takéhoto združenia. My, sme, my to považujeme za nadmernú administratívnu záťaž. Zdá sa, že rada je na našej strane, ale jednotlivé členské štáty proti tomu protestujú, aby sme toto obmedzili, takže musí sa o tom takisto rokovať. Ďalším problémovým okruhom je aplikovateľné pracovné E, právo, e, čo sa týka e, správy personálu a administratívy, no je to také je to také nejednotné, má to rôzne dopady na spolupracovníkov týchto združení návrh komisie vybrať, možnosť vybrať si e, pracovné právo by mohlo viesť k uľahčeniu a k vyššej miere flexibility a mohlo by prispôsobiť k zjednodušeniu zakladania uh, týchto, jednotlivých združení. Vypustiť to ako také nepovažujem za vhodné, toto je taký zásadný bod. Samozrejme sú členské štáty, ktoré to vidia inak, ale na tomto mieste sa takisto bude musieť rokovať. A potom ešte ten podiel tretích štátov, ktoré sa viackrát spomínalo, tie navrhované zjednodušenie a objasnenie pre tretie štáty, E, tu sa hovorilo o tých o oblastiach, ktoré, o, o prímorských oblastiach, o zámorských oblastiach. My sme aj na inom mieste, čo sa týka pre všetkým e, nástroja pre susedstvo. Eh, o tom sa hovorilo aj v iných výboroch, pre všetkým aj vo, výbore pre, eh, vo výbore pre zahraničné záležitosti. Tu eh, sa hovorilo o možnosti <clears throat> tu sa hovorilo o možnosti spolupráce na báze Združenia pre územnú spoluprácu, aj pre takéto regióny. No, uvidíme, nám sa to zdá, že to ide nad rámec tejto susedskej politiky. Je to síce nesporné, ale napriek tomu ešte stále musíme nájsť jednoznačný právny základ pre spoluprácu. Na druhej strane e, e, ďalší bod je podiel e, verejnoprávnych subjektov. Ide o to, aby sa aby sa služby vo velenom záujme e, takisto mohli poskytovať. E, samozrejme, nechceme e, presiahnuť tento rámec, ide napríklad o zasobovanie, o služby zasobovania vodou a tak ďalej. A piaty taký veľký komplex, ktorý, o ktorom sa ešte musí rokovať, to je sektorálna politika a e, verejné obstarávanie v rámci týchto, e, tohto zoskupení územnej spolupráce. E, Eh, ide vlastne o sektorálne oblasti politiku, ako je doprava, sociálne záležitosti a tak ďalej. A tu sa EZUS, e US musia iniciatívne snažiť o to, aby boli eh, uznané a certifikované. Takže toto je tých 5 veľkých komplexov, ktoré, o ktorých musíme ešte rokovať. Eh, teraz vo štvrtok budem, máme ďalšie kolo rokovaní a na apríl sme si už stanovili jednotlivé termíny Eh, írske predsedníctvo eh, v každom prípade vyjadrilo záujem eh, na tom, aby sa ukončili rokovania ešte pred letnou prestávkou. Um, pred tými prázdninami, oni, sú tu, oni tu postupujú veľmi konštruktívni, ale zdá sa, že je tu odpor z niektorých členských štátov, pre všetkým s centrálnou vládou. Tu majú uh, trochu obavy uh, um, poskytnúť hraničným regiónom takéto veľké právomoci, ale myslím si, že tu môžeme môžeme podporiť tieto regióny, tak aby sa tá, tá situácia trochu uvoľnila. Takže toľko. Ďakujem, Jalachim. Má niekto e, komentáre? Chce sa komisia možno vyjadriť? Alebo Lambert? Stručne? Nie? Ani stručne? No, dobre. Nechceme chváliť príliš dopredu. Dobre, e, takže dovolte mi srdečne sa poďakovať Joachimovi za jeho prezentáciu. Nie, je blokovaný, takže e, myslím si, že e, máte všetky možnosti sa Eh, vyjadriť a rokovať. sa schôdza bude 22. apríla od 15. do 18.30 23. apríla. Ďakujem vám a končím naše zasadnutie.